So, schönen guten Morgen allerseits. Ich begrüße alle recht herzlich zu uns. Dobrý deň, kolegyne, kolegovia. Všetkých srdečne vítam. Ticho, tam vzadu. Peter. Peter. So, schon besser. Dobre, trošku sa to zlepšilo. Takže ešte raz druhý pokus. Všetkých vítam na poslednej schôdzi výboru pred letnými prázdninami. Máme tu návštevu z Estónska. Vítam pána Ozinovského, ministra práce a zdravotníctva a pani Iva. Tu sme stretli už včera, má na starosti sociálne veci. Do 10.30 podľa plánu si najskôr vypočujeme priority Estónska týkajúce sa nášho portfólia, teda práca a sociálne veci. A potom teda bude diskusia. Takže začneme tou prezentáciou. Ako prvá vystúpi pani Iva a potom pán Osinovský. A keby sa to podarilo každému za 5 minút, to by bolo super, ale myslím, že čas nás dnes až tak veľmi, dnes až tak veľmi netlačí, takže ak sa tento limit aj trochu prekročí, nevadí. Takže nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne. Kolegyne, kolegovia, dovolte mi, aby som sa poďakovala za túto príležitosť predstaviť plány a priority estonského predsedníctva vášmu výboru. Sociálna ochrana, sociálne zabezpečenie, politika detí a rodiny. Toto sú veci, ktoré pokrýva moje portfólio a rada by som vám teda predstavila naše priority v tejto oblasti. A pán Olsinovský, ten vám potom predstaví priority zo pohľadu svojho rezortu. Estonsko je teda predsedníckou krajinou Rady EÚ poprvýkrát. Motom nášho predsedníctva je jednota cez rovnováhu. A ako partnerská krajina teda chceme naozaj Európu, zachovať jednotnou. A to tak, že budeme hľadať rovnováhu, rovnováhu medzi rôznymi stranami, rôznymi hodnotami, predstavami a tak ďalej. V oblasti sociálnych vecí by sme chceli, aby EÚ bola jednotná a pritom sa zohľadňovali potreby každého občana vychádzajúc zo vzdelaných hodnôt, kde naozaj záleží na každom jednotlivcovi. V tejto fáze je to naozaj mimorne dôležité, pretože ľudia čoraz menej veria v pridanú hodnotu EÚ. A práve preto základné slobody, ako napríklad sloboda pohybu alebo rovnaké príležitosti pre všetkých. Práve preto tieto majú veľmi veľký význam a EÚ ich musí garantovať. Jednou z priorít estonského predsedníctva je podpora voľného pohybu osôb. Keby ľudia nemali možnosť eh, buď to pracovať, alebo celkovo sa usadiť v inej krajine, ak eh, by ľudia nemali možnosť podielať sa na systéme sociálneho zabezpečenia v tej druhej krajine, tak skrátka by sa nedalo hovoriť o slobodnom pohybe. A preto pre nás kľúčová legislatíva zahrňa aktualizáciu koordinačného nariadenia v oblasti sociálneho zabezpečenia. V sociálnych systémoch členských štátov došlo k istým zmenám a preto je potrebné tie pravidlá mm, zjednodušiť, tak aby boli ľahšie pochopiteľné a ľahšie uplatniteľné. Radi by sme nadviazali na práce Malty. Malta začala v rade hovoriť o dvoch komplikovaných témach, rovnaký prístup k dávkám a uplatniteľné právo. Tieto témy sú naozaj veľmi komplikované a aj veľmi citlivé. A musíme sa uistiť, že máme naozaj jasnú dohodu a spravodlivú dohodu, že takéto sa v závere tohto procesu dopracujeme. Naozaj Malčania odviedli obrovský kus práce, dobrej práce. My by sme na to chceli počas nášho predsedníctva nadviazať, otvoriť dve kapitoly, a to dlhodobú starostlivosť a rodinné prídavky. Dovolte mi, aby som vám predstavila ďalšiu dôležitú vec, alebo takto. E, na týchto otázkach by sme chceli ešte počas nášho predsedníctva dosiahnuť dohodu v Rade. Toto sú teda veci, ktoré si vyžadujú stransparentnenie a musia byť pre ľudí lepšie pochopiteľné, zrozumiteľné. Kolegyne, kolegovia, Európa naozaj musí byť inkluzívna a musí naozaj byť pre všetkých, za všetkým práva, bez ohľadu na to, do akej skupiny patria, bez hľadu na tie odlišnosti. Čiže naozaj musíme garantovať práva aj postihnutým ľudiam eh, s osobitnými potrebami. Ehm, toto naozaj nevnímajme abstraktne, ale ako praktické, praktické riešenie. Napríklad smernica o dostupnosti ktoré cieľom je dohovor o právach postihnutých OSN implementovať do legislatívy alebo transponovať do legislatívy Európskej únie. Smernica o dostupnosti um, bude predmetom diskusii iste veľmi zložitých. Na jednej strane musíme zaručiť práva osôb s, s postihnutím tak, aby mohli naozaj žiť nezávislý život a aby sa mohli plne zúčastňovať spoločnosti a robiť e, nezávislé rozhodnutia. To je na jednej strane, na druhej strane však nesmieme nikomu nič e, nanúcovať e, nadmeru proporcionálne, teda naozaj záťaž pre podniky musí byť proporcionálna a musíme teda podporovať aj voľný pohyb tovarov a služieb. Sme presvedčení, že kompromis je možný. Dobrá vôľa a ochota spolupracovať na strane členských štátov nám pomôžu dopracovať sa k dohode v Rade. 12. a 13. oktobra bude v Talíne expertná konferencia týkajúca sa prechodu od služieb založených na inštitúciách, teda na ústav, ústavnej starostlivosti e, smerom ku e, starostlivosti založenej na komunitách. A naozaj e, cieľom je vymieňať si osvedčené postupy, e, vymieňať si informácie o postupoch, ktoré naozaj umožňujú takýmto osobám žiť dôstojne a žiť nezávisle. Rada teda zamýšľa prijať v tejto súvislosti závery. Na záver pripomínam naše moto jednota cez rovnováhu. Toto je teda heslo, ktoré si Estonsko zvodilo. Kolegyne, kolegovia, estonské predsedníctvo môže byť úspešné do tej miery, do akej miery partnery budú ochotní príjmať kompromisy. Takže dúfam, že v tomto konštruktívnom duchu sa odohrá estonské predsedníctvo. Ďakujem pekne. Ďakujeme pekne, pani ministerka. A teraz dostáva slovo pán minister Osinovský. Ďakujem pekne, pán predseda. Dámy a páni, nadviažem na to, čo povedala moja kolegyňa a predstavím vám priority, ktoré máme v oblasti sociálnych vecí a zamestnanosti. Pani Iva už spomínala inkluzívnosť a udržateľnosť, podporu pracovnej mobility a podporu rovnakých príležitostí pre všetkých. To sú teda priority nášho pracovníctva v tejto oblasti. Sociálna Európa v rámci digitálnej spoločnosti to je podľa nás predpoklad inovatívnej a digitálnej Európy, čo je teda horizontálna priorita estonského predsedníctva. V oblasti zamestnanosti svoju pozornosť zameráme na pracovnú mobilitu. Chceme sa v rade dopracovať k dohode o smernici o vysielaní pracovníkov Chceme nájsť dobrú, spravodlivú rovnováhu medzi na jednej strane zabezpečením práv takýchto vysielných pracovníkov a na druhej strane slobodou firiem poskytovať služby a teda pôsobiť na trhu. Hm, táto téma je zložitá, citlivá a naozaj ide o jadro európskej myšlienky, všetky hodnoty, jednotný trh, sloboda pohybu na jednej strane a ochrana pracovníkov a spravodlivosť, e, férovosť. E, Takže bude sa musieť dosiahnuť nejaká rovnováha medzi týmito dvomi. Budeme pokračovať v tom, čo začalo malské predsedníctvo. Budeme sa snažiť prekonávať tie rozdiely a dopracovať sa ku kompromisu, aby ten text naozaj bol dobrý, aby sa dal aj v teréne presadzovať. Tento cieľ je ambiciózny. Chceli by sme sa dopracovať k dohode v rade do zasadnutia EPSCO, ktoré bude v októbri a potom by sa mali začať rokovania s Európskym parlamentom. Technologická transformácia, ktorú prináša digitalizácia, samozrejme má e, veľmi hlboké a rastúce vplyvy na naše spoločnosti. Z tohto dôvodu vítame návrh Európskej komisie o Európskom pilieri sociálnych práv. Našim občanom dáva jasný signál o tom, aké hodnoty Európa zastáva. Mnohé z týchto práv samozrejme už vo väčšine štátov existujú, niektoré však nie. Tento pilier je však istým politickým záväzkom Európskej únie. Zdôrazňuje, že udržateľný, udržateľný rast nie je možný bez poskytnutia rovnakých príležitostí a adekvátnej sociálnej ochrany. Chceme aj tu e, diskusie pohnúť v rade na politickej úrovni a dúfam, že Európsky parlament má podobnú ambíciu a že spoločne s komisiou sa nám podarí podpísať vyhlásenie ešte do konca tohto roka. Aby sme každému zaručili na trhu práce rovnaké príležitosti, na to je dôležité, aby EÚ podporovala opatrenia umožňujúce zosúľadiť rodinný a pracovný život. Lepšia dielba starostlivosti o deti, rodinu medzi rodičmi, tak aby ženy naozaj mali lepšiu možnosť uplatniť sa na trhu práce. A taktiež muži by sa mali viac vzdelávať rodinného života. Takže estonské predsedníctvo sa v tomto kontexte zameria na prvé diskusie na tému ambicioznej smernice o zosúladení práce a života, teda rodinného a pracovného života. O tomto sa bude na neformálnej schôdzke ministrov EPSCO v Taline, ktorá sa bude konať už budúci týždeň. Na tejto schôdzke sa zameriame aj na nové druhy e, rodín a nové typy práce. Nezabúdajme ani na kvalitu našich pracovných vzťahov, na kvalitu našho pracoviska, našich e, pracovných vzťahov. Smernica o karcinogénoch a mutagénoch. V tejto súvislosti veľmi dôležitá. Úzko spolupracujeme s parlamentom a členskými štátmi. Chceme naozaj zosúľadiť zatiaľ sa lišiace názory. Tak mm, aby tá druhá várka mohla, mohla prejsť. Pre politikov je veľmi dôležité prispôsobiť sa na zmeny v ekonomike a na trhu práce EÚ. Nové formy práce budú predmetom diskusie na najvyššej úrovni 13. a 14. septembra v Taline. Pôjde tá o budúcnosť práce a zameriame sa teda na výzvy, ktoré v tejto súvislosti vyvstávajú, a teda na možnosti spoločnej reakcie na tieto výzvy. Európske predsedníctvo potom k téme budúcnosti práce vypracuje závery rady. To sú teda úlohy, ktoré pred nami stoja. Počítame s vašou podporou, s vašimi znalosťami. Áno, znalosti, to je dôležitá vec. Dobrá politika si vyžaduje dobrú analýzu. A preto máme tripartitné agentúry EÚ, ktoré nás budú podporovať na našej ceste k ambiciozným cieľom. Máme tu viacero návrhov týkajúce sa e, tých základných nariadení platných pre tieto agentúry. Európsky parlament teda mm, čo skoro pripraví svoju pozíciu, mm, rovnako rada, takže e, budem môcť trialog. Každú agentúru môžeme prebrať e, jednotlivo, samozrejme, ale budeme uplatňovať prioritne balíkové riešenie. Chceme naozaj sa dopracovať rýchlo ku kompromisom a preto naozaj zdôrazňujeme potrebu flexibility na vašej strane v tejto súvislosti. Kolegyne, kolegovia, počas nášho predsedníctva pôjde o veľa veľmi zásadných a zložitých tém, ktoré chceme prebrať. Môžem vás však ubezpečiť, že spoločne s kolegyňou budeme robiť všetko, čo je v našich silách, aby sme sa do konca predsedníctva dopracovali ku konkrétnym výsledkom. Ďakujem pekne. Ďakujeme pekne, pán minister. Takže postup v našom výbore je bežne taký, že v prvom kole diskusie dostanú slovo koordinátory politických skupín a potom v druhom kole jednotliví poslanci budú mať možnosť položiť vám otázky. No, pokúsme sa teda na tie otázky takto blokovo aj odpovedať. A bolo by to určite z procedurálneho hľadiska jednoduchšie. Ako prvý dostáva slovo pán Kasa, EPP. Thank you, Chair. Ďakujem pekne, predseda. Dobrý deň. Pani ministerka, pán minister, ďakujem za vaše prezentácie, vaše predsedníctvo. Začína v kľúčovom období pre Európu. Je to doba, keď sa všetci snažíme dosiahnuť matateľné výsledky hľadiska zamestnanosti, vzdelávania, súladenia schopností, a spravodlivosti a slobodného pohybu pre zamestnancov. My na jednej strane hrdí, že máme najlepšiu demokraciu a na druhej strane najlepšiu sociálnu ochranu. Dúfajme, že to tak aj zostane. No a preto vyzývam vaše predsedníctvo, aby ste chránili naše hodnoty a slobody, ako sú zakotvené v zmluvách. Musíme zaistiť, aby princíp slobodného pohybu obchodu a princíp solidarity boli v prvých liniách, keď sa hovorí o rôznych návrhoch, ktoré sú momentálne predmetom diskusí. Naše predsedníctvo hovorí o jednote cez rovnováhu. To sa mi páči a moja otázka znie, čo vaše predsedníctvo môže urobiť, aby sa prekonali názorové rozdiely v týchto témach. Nepriateľstvo voči silné, jednotnému trhu a aby sme podporili náš jednotný európsky projekt. Ja dúfam a myslím, že počas vašho predsedníctva sa musíte zameriavať nielen na technické otázky, ale tiež na politické aspekty, na to, aby sme pre našu budúcnosť dosiahli najviac. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne za SAD. Dostalo slovo Agnes Jongerius, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda, a ďakujem e, ministri za to, že ste prišli do Európskeho parlamentu. Ďakujem za prezentáciu vášho pracovného programu. Musím povedať, že mi sa tiež páči názov vášho predsedníctva, alebo to moto, pretože pretože to je skutočne dobrý prístup. Snažíme sa vyriešiť ten hlavolam, ako zachrániť eh, alebo zachovať jednotu vyváženým spôsobom. No a ja si uvedomujem, že to je vaše prvé predsedníctvo a preto by som vám hneď na úvod chcela poďakovať eh, za úspešne ukončený trialóg o karcinogénnych a mutagénnych látkach na vaše predsedníctvo vykročilo správnou mnoho, urobilo dobrý krok. No a druhá vec, tak ako povedal kolega Káza, sme teraz v osobitnom procese, celého procesu nášho mandátu a mandátu komisie. Treba začať dosahovať konkrétne výsledky v niektorých sociálnych otázkach. No a keď komisia tvrdí, že Európa musí mať najlepšie hodnotenie v sociálnych aspektoch, tak je čas na to, aby sme začali realizovať veci a dosahovať výsledky. Som rada, že ste povedali, že sa snažíte a budete snažiť o prijatie záverov rady smernici o vysielaní zamestnancov na oktobrovom zasadnutí rady EPSCO, to by umožnilo začať trialóg ešte počas vášho predsedníctva. A ja myslím, že to by bolo výborné. Mám jednu otázku, ktorá súvisí s trialógom o financovaní európskej spolupráce, a to je financovanie zborov Solidarity. Možno to nie je až taká veľká vec, ale budete sa tým zaoberať. No a ak spustíme zbory Solidarity bez tých nových finančných prostriedkov pre tento projekt. To znamená, že ak zaplatíme toto, tak nebudú peniaze na iné sociálne projekty, ktoré, na ktorých nám tiež záleží, rovnako ako vám. Teda, čo si myslíte, ako to vyvážime, ten e, zbor Solidarity z ESF a Erasmus+. <clears throat> Ďakujem pekne za EKR, teraz pani McIntyre. Ďakujem pekne, pán predseda. Vítam vás, pani ministerka, pán minister. Je to vynikajúce, že ste prišli. A nadviežem na kolegov a tiež privítam hlavné moto vášho predsedníctva, jednota cez rovnováhu, hlavne v oblasti legislatívy o zamestnanosti tak rovnováha musí byť vždy našim cieľom, alebo niečím, o čo sa snažíme. Takže vítam tú myšlienku, že pravidla musia byť jednoduché a pochopiteľné. Ja som riadila malý podnik, no a pre malé a stredné podniky je veľmi dôležité, aby existovali pravidlá, ktorým nebude treba venovať veľa času, aby sa dali dodržiavať a že nebude treba platiť právne poradenstvo na ich interpretáciu. Takže ak pravidla budú jednoduché a pochopiteľné, tak e, naše malé a stredné podniky budú mať pocit, že tu je istota a že nebudú zrazu na nesprávnej strane zákona. No a myslím, že jedna z dôležitých tém, o ktorých ste hovorili, je vysielanie zamestnancov. A tejto sfére potrebujeme v každom prípade jednoduché pravidlá a pochopiteľné. A je to tiež téma a sféra, kde musíme zachovať jednotu mnohých krajín, Európe, rôzne záujmy a uhly pohľadu. A je zaujímavé, že máme estonské predsedníctvo, pretože myslím, že je tu hrozba, že príde k istému rozkolu a krajiny ťažko bude hľadať tú rovnováhu. A myslím, že je veľmi dobré, že tie malé krajiny sú zastupované tie novší, tí novší členovia EÚ sú teraz zastúpení v vašom predsedníctve a ja by som chcela pochopiť, ako vidíte tú rovnováhu medzi východom a západom, ako chápete tú jednotu, ako chcete zabezpečiť realizáciu smernice o vyselení zamestnancov, tak aby sme to všetci pochopili a držali. Ďakujem pekne. Martina Dlabajová teraz za Albe. Ďakujem. Ja dám čas koordinátorovi na to, aby sa pripravil ďalšie kolo otázok. Pani ministerka, pán minister, ďakujem za prezentáciu vašich priorít. Máte pred sebou veľa víziev, nie je to pre Európu jednoduchý moment. Želám vám veľa šťastia, ale musím povedať, že ste začali veľmi dobre. Ďakujem vášmu týmu, ktorý pracuje veľmi dobre, ehm, dobre poznáme vaše priority, už veľkým predstihom. No a budem pokračovať v tej línii, o ktorej hovorila už, ktorí hovorili kolegovia. Takže otázka priamo na pána Osinovského. Týka sa smernice o vysielaní zamestnancov. Ja som jedna z tieňových spravodajkým. Som z malej krajiny, z Českej republiky. Čiže ja vidím problémy s rovnováhou. E, pani ministri, e, pani minister, pani ministerka, ste boli teraz vyslaní do Bruselu, že vlastne sme nemali žiadne problémy pri vstupe do Belgicka, ale Obávam sa, že v budúcnosti to môže zhoršiť, takže pracujeme na tom spoločne. Vy ste povedali, že budete počúvať obe strany. No a ja musím povedať, že Estonsko vnímam ako veľmi dobrého moderátora tejto diskusie a je dobrá výzva na hľadanie a nachádzanie rovnovážneho prístupu. No a že budete počúvať rôzne hlasy na rade, tak ako bola pani ministerka Iva, tak eh, tí, ktorí chcú eh, zachovať eh, slobodný pohyb osôb a poskytovanie služieb, takže prosím, spolupracujte s kolegami za sektoru dopravy, pretože balíček mobility, tam zamestnané za doprava musia spolupracovať. No a jedna otázka na ministerku Kaju Ivu o koordinácii pre sociálne zabezpečenie Jedna z vecí, ktorá je veľmi dôležitá, je tiež účinná implementácia zákonov, ktoré príjmame. Takže zamýšľali ste sa nad nejakými digitálnymi riešeniami v sociálnej sfére počas vášho predsedníctva, pretože nejaké zdieľanie údajov medzi členskými štátmi z hľadiska informácií o sociálnom zabezpečení by mohli prispieť k bojom proti podvodu. To by mohol byť dobrý prístup Estonska. No a vo všeobecnosti digitalizácia, inovácie. Vieme ako politici, že nemôžeme zastaviť inovácie, nemôžeme mať z nich strach. A Estonsko by mohlo byť príkladom pre mnohých z nás v tejto oblasti. Mohlo by priniesť nové riešenia v oblasti zamestnanosti, sociálnej koordinácie. A ja by som chcela požiadať, aby ste delali tie najlepšie postupy, tie veci, ktoré už fungujú. Ja to vidím na každodennom Mm, každodenné činnosti. Mám tu najlepšieho estonského poradcu a e, to najlepšie z ČR a Estonska. To spojenie funguje, takže želám ešte raz veľa šťastia. Ďakujem pekne Paloma López Bermejo za GUNGL. Eh, Ďakujem veľmi pekne. Ja by som chcela poďakovať vám obom za túto príležitosť, aby sme sa z prvej ruky dozvedeli, aké sú priority estonského predsedníctva v nadchádzajúcich šiestich mesiacoch. Mám niekoľko poznámok. Za prvé, sociálny pilier. Všetci vieme, že je zbytočné ehm, mať politické vyhlásenie, ktoré nemajú konkrétny obsah. Je treba stanoviť jasnú cestovnú mapu a povedať, aké sociálne práva sa v tomto sociálnom pilieri uznávajú. To by sa malo potom prejaviť aj v legislatíve Európskej únie. Ak chceme bojovať proti sociálnemu dumpingu, nemôžeme mať riešenie dvojrýchlostného typu. A ja by som chcela položiť tiež pár otázok, ak bude možné, sa im venovať. Mňa by zaujímalo, či ste sa zamýšľali nad tým, zvažovať použitie dohovoru o ľudských právach, ktoré by ratifikovala aj Európska únia, tak aby bola konzistentnosť medzi rôznymi medzinárodnými zmluvami a dohodami, ktoré definujú práva aj v sociálnej oblasti. Ja hovorím o európskom sociálnom modeli, pretože by som rada vedela, <clears throat> aké základné body európskeho sociálneho modelu či ste zvažovali už nejaké iniciatívy, ktoré by posilnili rámec kolektívneho vyjednávania v rámci či už eh, toho štátu alebo celej Európy. No a konkrétnejšie by ma zaujímalo, chcel by som hovoriť o vašej pozícii, či vysielaniu zamestnancov. Mňa trochu trápi to, že vy hovoríte o rovnováhe medzi jednotným trhom a právami zamestnancov. Keď reforma smernice o vysielaní zamestnancov by mala mať za hlavný cieľ zlepšiť pracovné normy a štandardy, ktoré bohužiaľ sa dostatočne neprejavujú. Mohli by ste sa vyjadriť k tomu trochu podrobnejšie. No a rada by som ešte dodala, že máme veľmi zlé výsledky pri transponovaní smernice pri vykonávaní smerniceho o zamestnancov. Ja by som chcela vedieť, ako to vnímate vy, aké máte reakcie členských štátov a či sa zvažuje tiež konanie proti niektorým štátom kvôli neplnení. Ďakujem pekne. Teraz stačí náš deň. Ďakujem, budem pokračovať po lotyšsky. Na úvod by som chcela privítať eh, ministrov, no, pána ministra a pani ministerku, a chcela by som vám zaželať všetko najlepšie do, na 6 mesiacov vašho predsedníctva. No a moja prvá otázka je pre pani ministerku Kaju Ivu. Neviem, možno to tlmočenie nebolo celkom presné. Naše jazyky sú rôzne. Vy ste hovorili o rovnakej úrovni podpory alebo podporných súm, čiastok. A ja by som sa chcela, aby ste presnejšie definovali tento prístup k systému podpory a rovnako váš všeobecný prístup k otázke minimálnej mzdy pre rodinu alebo domácnosť. Momentálne vypracúvame uznesenie parlamentu k minimálnej mzde. Bohužiaľ, komisia odmietla predložiť príslušnú smernicu alebo príslušný návrh smernice. No a ďalšia vec, ďalšia otázka sa týka tiež minimálnej mzdy. Vaše stanovisko k tomuto a rovnako vaše stanovisko, keďže vy ste hovorili o smernici o vysielaní zamestnancov, tak myslím, že to je jasne spojené s problémom minimálnej mzdy a minimálneho príjmu. Napríklad minimálna mzda v Lotyšsku je 5 krát nižšia ako v Luxemburgu. V Luxembursku. No a myslím, že niečo podobné. Platí aj o pomere medzi Estonskom a Luxemburskom Takže bez riešenia tohto problému myslím, že sa nám nepodarí vyriešiť možno pozície o vzťahu k vysielaní zamestnancov, keďže hlavné moto z západných politikov je rovnaká, rovnaký plat za rovnakú prácu, ale môžeme tam dodať aj kdekoľvek. Rovnaká práca alebo rovnaký plat za rovnakú prácu, kdekoľvek, pretože je tu, sú tu obrovské rozdiely, keď eh, porovnáme tie najbohatšie a najchudobnejšie krajiny v EU. <clears throat> No a druhá otázka pre pána ministra sa týka vyváženia medzi osobným a pracovným životom. Ja som bola spravodajkyňou pre túto tému a naše prvé zhodnotenie zámerov tejto smernice, tak ako to predložila Európska komisia, bolo skôr pozitívne ako negatívne, ale mali sme aj viacero otázok, keďže trvanie materskej dovolenky spolu s zlyhaním novej smernice o materskej dovolenke tie návrh o trvaní a zlíhanie tej smernice, to nie je pre nás veľmi dobré. Takže mohli by ste zareagovať na otázky o týchto otázkach materská dovolenka a rodičovská dovolenka. Ďakujem pekne. Ďakujeme pekne za EFDD. Tu nevidím žiadneho koordinátora. Dobre, nikto tu nie. No, za ENF tu tiež Nikto nie, takže môžeme uzavrieť prvé kolo koordinátorov a nasleduje kolo odpovedí, kto by chcel začať. Nech sa páči, pani ministerka. No, suur tänu selle toetava suhtumise eest meie tööperioodile, mis kohe algamas on ja õigemini on juba alanud ja... Naše predsedníctvo sa e, len odštartovalo. E, chcem sa vám poďakovať za vaše otázky, E, a vôbec e, vyslovené názory. Pokúsim sa zodpovedať otázky, ktoré tu padli. Začnem v tej všeobecnej rovine konkrétne výstupy, ako plánujeme prekonávať e, určité ťažkosti problematické miesta v tých e, témach, o ktorých sme hovorili, medzi iným aj e, nariadeniu o koordinácii. E, predsednícke trio je Bulharsko, Rakúsko a Estonsko. Úzko spolupracujeme a našou snahou je postupovať jednotným spôsobom v tejto oblasti koordinácie, koordinácie v, tej sociálnej oblasti. Takže takto to bude pokračovať e, od, e, od teraz až teda po júl 2018. Boli by sme radi, keby tie texty, ku ktorým sa dopracujeme, boli texty, s ktorými sa všetci vedia zhodnúť a kde sú e, zachytené vaše názory, postoje. Taktiež chceme od, e, e, mať od, oddelené e, právne základy a pristupovať ku každej tej téme, teda osobite k implementácii, koordinácie. Niekto sa tu pýtal ohľadom použitia systémov výmeny e, e, dát na tento účel. Skutočne sme na to mysleli. Počas nášho predsedníctva bude, právny, e, bude pracovný seminár zameraný na výmenu údajov a veríme, že sa dopracujeme k takým riešeniam, ktoré budú funkčné pre nás všetkých, keď každý si praje taký systém, ktorý funguje temer bezchybne, ak nie bezchybne a neumožňuje zneužívanie. Chcela by som sa vyjadriť aj na Margo minimálnej mzdy. V mojom vystúpení som o tom vôbec nehovorila, ale hovorila som o rovnakých príležitostiach, čo znamená aj rovnosť prístupu k, e, e, k právam v oblasti sociálneho zabezpečenia aj v prípade ľudí, ktorí e, prechádzajú z jedného štátu do druhého. Je polutovania hodné, že e, e, väčšia časť našeho obyvateľstva e, je ohrozená sociálnou exkluziou. A táto téma sociálnej exkluzie, respektíve inklúzie, je dôležitou témou v rámci európskeho semestra. Členské štáty v ostatnej dobe veľkú pozornosť venovali a venujú tejto téme. Som veľmi rada, že v rámci procesov európskeho semestru e, členské štáty e, e, veľmi aktívne participujú a je snaha zohľadniť špecifika v jednotlivých členských štátoch, aby potom tie celkové odporúčania boli uplatniteľné. Sociálny pilier, právo na minimálnu mzdu, bola ďalšia z vašich otázok. Členské, to spadá do kompetencie členských štátov a e, v jednotlivých členských štátoch sú odlišné e, ekonomické podmienky. V každom prípade však e, každý členský štát by mal mať E, systém e, e, minimálnych miest. To znamená, že musí byť zadefinovaná výška minimálnej mzdy a tá musí byť zaručená pre všetkých. Myslím, že z mojej strany je to všetko. Chápte moje vyjadrenie ako také predbežné. Pokiaľ by ste mali ďalšie otázky, doplňujúce rada ich zodpoviem. Ďakujem pekne. A dáme vášmu kolegovi sisonskému slovo. Ja sa pokúsim čo najlepšie zodpovedať vaše otázky. Začnem materskou dovolenky a, a tie technické e, e, detaily týkajúce sa dĺžky a vôbec podoby. Domnievam sa, e, že e, tento návrh, ktorý upravuje, pokúša sa upravovať materskú dovolenku, je veľmi ambiciozný. Urobíme maximum, aby sme dotiahli práce v rámci nášho predsedníctva, ale v tejto chvíli je určite predčasné odhadovať, e, ako ako to skončí na pôde rady. Určite budeme úzko spolupracovať s parlamentom aby sme e, pokročili v našom snažení. Pani Ingeries sa pýtala e, ohľadom e, to, to, toho práce na problematike sociálnej solidarity. Určite chceme tomu venovať pozornosť aj počas nášho predsedníctva. E, tá problematika financovania je vždy kľúčová a e, ale to nespadá celkom do mojej kompetencie, bude sa preberať na e, príslušnom fóre Európskej rady. Ďalšia téma vysielanie zamestnancov. Toto je eh, skutočne eh, téma, ktorá má silný politický náboj a často sa zmieta v, eh, v, vzhľadom na chýbajúci konsenzus. Ale vieme, že ten základný princíp je slobodné, voľný pohyb a, slobod, a teda slobodné poskytovanie služieb. Uh, jednotný trh žiada aj ochranu tých zamestnancov, na ktorých sa vzťahuje smernica o e, vyslaných e, pracovníkoch. A teda je tu veľa vecí, ktoré treba zohľadniť a nejako ich zosúlodiť. Už e, ostatné tri predsedníctva sa tým zaoberali, preberali to aj s Európskym parlamentom. Takže budeme sa snažiť vychádzať z toho, čo už dosiahli naši E, predchodcovia, predišle prednícke štáty a pokročiť. E, bez pochyby si to vyžiada kompromisy, ochotu e, prijať kompromisy zo všetkých stran. A určite sa nepodarí počas nášho mandátu to dotiahnuť, ale vieme, že celkovo ten cieľ je vytýčený rok E, určite sa to podarí e, na budúci rok a vieme, že to je vec, z e, ktorej sa venuje od roku 2009. Chceme aj my na oktobrovej rade ministrov EPSCO venovať tomu pozornosť. No a tým sa dostávam k tej všeobecnejšej otázke, ktorú nastali pán Kasa a ďalší ohľadom vôbec otázky eh, jednotnosti názorov eh, členských štátov. V tejto otázke je dôležitejšie mať eh, situácie politické jednoty, než dosiahnutia jednoty aj, vo, aj v tých najmenších technických detailoch Niekedy eh, sa to, eh, sa to postaví do svetla, že ide o, o, o spor medzi národnými a európskymi záujmami. A eh, podstatné je, aby to, čo je označované európsky záujem, bol všeobecný záujem a myslím si, že treba aj uvažovať v kontexte dlhodobých záujmov a nie len ťahať za nitky krátkodobých záujmov eh, individuálnych eh, členských štátov. Takže eh, už sa to ťahá 10 rokov z krízy do krízy, takže preto už, už sa vyvíjajú tlaku, tlaky, presadzujú sa rôzne národné úzko úzko e, vydefinované národné záujmy, ale ja chcem byť optimista a e, ja, si, ja verím, že sa nám podarí e, pokročiť razantnejšie vpred v tejto veci, v tomto projekte a Mm, a to s podporou takého jednotnejšieho názoru. Ďakujem. Že prejdeme do druhého kola. E, kto sa nám hlási? Takže máme tu pána Tomasa Mana. Ďakujem za slovo. E, ja môžem podporiť predrečníkov v tom, že skutočne vkladáme veľké e, veľké nádeje v predsedníctve Estonska. Myslím, že na plenárnom zasadnutí sa to aj prejavilo. Estonsko je dynamickou krajinou a skutočne aj si dobre zadefinovalo priority. Často sa hovorí, že v Európe prechádzame ťažkým obdobím. Ja si ja ja si myslím, že, že cenu e, Karola Veľkého by e, mali dostať dvaja ľudia, Donald Trump a e, premiérka Mayová. A, a je skutočne hrozba protekcionizmu a na druhej strane je tá tvrdá línia, ktorú razí pani Mayová. A myslím si, že musíme spolupracovať všetky členské štáty, ale zrejme ale zrejme, e, e, keď sa dopracujeme e, k tomu výsledku, už nebudú v našich radoch kolegovia zo Spojeného kráľovstva. Ja si myslím, že je podstatné mať schopnosť poskutnúť odpovede. Hovorili ste o digitálnej spoločnosti. Nestačí povedať, že chceme v tom pokročiť. Musíme byť konkrétnejší, ako to bude vyzerať. Niektorí z nás navštívili Silicon Valley, aby sme sa na mieste ob- oboznámili, aké sú e, tie e, trajektórie do budúcnosti. A potrebujeme stávať na konkrétnych príkladoch pilier sociálnych práv Domnievam sa, že e, táto, e, tento pilier je, e, je predmetom mnohých rozporných názorov, že toto predstavuje zásadný zásah, zásadné, zásadné zasahovanie do kompetencií členských štátov a potom sú hlasy, ktorí tvrdia, že to je alfova omegou. Skutočne treba sa k tomu stavať so všetkou vážnosťou, treba o tom diskutovať a treba tomu venovať, venovať pozornosť, aby, aby občania skutočne skutočne e, mali, e, e, boli presvedčení, že venujeme tomu pozornosť aby sa nemuseli zmietať len v tých dopadoch ekonomických. Myslím si, že to sa týka aj samotnej smernici o vyslaných zamestnancoch a tak ďalej. Takže veríme vo vás. Estonska určite nás nesklamete. Takže Elizabeth Monošanty. Merci, monsieur le président. Ďakujem pekne, pán predseda, pani ministerka, pán minister, želám vám samozrejme veľa úspechov do vášho predsedníctva. Vkladáme voň veľké nádeje, hlavne pokiaľ ide o tú tému, ktorou sa zaoberám spolu s pani Zjongerius. Ale sú tu aj ďalšie spravodajcovia, ktorí tu sú. Každá politická skupina totiž zohráva veľmi dôležitú úlohu, aby sme prispeli k e, vzniku tej jednoty, o ktorej vy hovoríte, aby sme prekonali všetky tie rozdiely, lebo to sú rozdiely minulosti a nie budúcnosti. A Európa budúcnosti to je Európa súdržná, Európa súdržnosti medzi východom a západom. Hovorili ste o tej jednote a my túto jednotu aj očakávame a tu v Európskom parlamente robíme naozaj všetko preto, aby tento duch kompromisu prevládol. Ale, ale je tu rada. A v rade, a to je teraz vaša zodpovednosť na tých pár najbližších mesiacov, poprosím vás, poprosím vás, dávajte pozor v tej rade na niektoré body. Prvý bod, tým je ten časový harmonogram. Áno, takmer bola dohoda v júni v rade počas malckého predsedníctva dnes. Môžete sa prosím dnes pred nami zaviazať k tomu, že bude naozaj dohoda v rade v oktobri, pretože akékoľvek eh, zdrahavosti na strane rady eh, je naozaj, je naozaj zlým znakom, pokiaľ ide o budúcnosť a jednotu Európy. Druhý bod – kolegyňa Jungerius, moja spoluspravodajkyňa, už povedala, začne sa trialog. Ale ja by som očakávala viac. Ja by som chcela, aby sa ten trialog aj uzavrel medzi parlamentom a radou počas vášho predsedníctva. Toto je dôležité. Toto môže naozaj vliať tú nádej do našich občanov, nádej v Európu, ktorá naozaj sa stáva sociálnou Európou, pretože text tohto typu a potom ešte iné texty, o ktorých hovorili kolegovia. Toto je presne ten základ Európskej soci- sociálnej Európy, ktorú tu teraz budujeme. Áno, samozrejme máme právny základ, 96, eh, eh, slobodný pohyb služieb, ale všetci naši občania teraz očakávajú, teraz očakávajú, že na európskej úrovni budeme riešiť problém zamestnanosti a táto sociálna Európa je v tejto súvislosti veľmi dôležitá. Čiže časový harmonogram, to je tá prvá vec, potom úspešné uzavadie trialógu, duch sociálnej Európy. Toto sú témy, kde vám želám, pani ministerka, pán minister, veľa úspechov ako estonskému predsedníctvu. Ďakujem. Enrique Calvé Jambon. Uh, gracias, señor presidente. Bienvenidos, señores ministros. Ďakujem za slovo. Vítajte eh, ministri eh, v našom kruhu. Veľmi radi vás opäť vidíme a určite to nie je naposledy, pretože máme veľa tém na prediskutovanie v nadchádzajúcich šiestich mesiacoch. Pokúsim sa byť eh, čo najstručnejší a, najko, a čo najkonkrétnejšie sa vyjadriť. snažiť sa uplatňovať snaha presadzovať sociálny rozmer, aby sme dosiahli nejaké výsledky, tak e, je dôležité nepodceňovať aj ten európsky rozmer. V mnohých e, členských štátoch e, v tomto roku sú voľby a určite je veľmi dôležitým aspektom pre našich občanov je ten sociálny rozmer. Nemali by sme byť frustrovaní eh, z toho, ani naši občania by nemali byť frustrovaní z toho, že stále sa len hovorí o riešeniach sociálnej oblasti, ale mali by sme už pristúpiť ku konkrétnym činom. Máme tu sociálnu deklaráciu, tam sa hovorí o hodnotách, o plánoch, o krokoch, aké sa majú podniknúť Ehm, ale ehm, ehm, skutočne dozrel čas na to, aby sme vykonali konkrétne opatrenia, niečo hmatateľné pre našich občanov. Začali sme s niečím, čo, je, čo sa nestretlo s, jednot, s, s konsenzom a, a vlastne dotýkalo sa bezprostredne len 7, 7 našich občanov. Nám na mysli smernicu o vyslaných pracovníkoch. Ste pripravení žiadať radu a komisiu o to, aby bol nejaký reálny, konkrétny akčný plán, v ktorom sú zakomponované témy, ktoré sú e, veľmi dôležité pre temer všetkých občanov. Medzi iným otázka minimálnej mzdy musia byť e, e, dobré e, koncepcie a legislatíva, ktorá zabezpečí pracovné miesta. Vieme, že zamestnanosť, miera zamestnanosti v Európe je bolavé miesto. Ako sa presadí v šešej miere sociálna solidarita ako účinný nástroj boja proti sociálnej chudobe. To sú skutočne veľmi dôležité veci, v ktorých by sme mali nájsť konkrétne konkrétne riešenia do horizontu 2019, pretože e, tieto, toto sú tie volavé miesta a, a, a budú a, a stanú sa z nich ešte viac e, rozjatrené rany. Namiesto deklarácií e, famozných mali by sme byť konkrétnejší. Toto urobíme od dnešného dňa do 2019. Budeme bojovať proti chudobe tým, že sa urobí toto a toto. Zabezpečíme minimálnu mzdu takýmto takým spôsobom. Myslíme si, že neslobodno e, spájať otázku e, minimálneho e, príjmu alebo výnosov s minimálnym vzdami a nedaj Bože, to nesmiem podmienovať. Mohli by ste sa k tomu vyjadriť? Merci, prezident. Merci. Ďakujem pekne, pán predseda, hovorí pán Roland. A ďakujem aj ministerke a ministrovi za to, že prišli. Áno, vaše, vaše predsedníctvo je osobitné vzhľadom na tú fázu, v akej sa nachádzame. Budete mať veľa práce, ale zároveň ide o chvíľu, ktorá je naozaj nevyhnutná, nevyhnutná, kľúčová pre e, tieto veci, ktoré sú predmetom práce nášho výboru. Európa prechádza ťažkými časmi, ekonomicky, politicky, vzhľadom na Brexit a tak ďalej, ale najznepokojivejšie je to vnímanie zo strany občanov a vidíme, že veľká časť občanov sa európskemu projektu vzdialuje. Vzdialujú sa európskemu projektu preto, lebo majú pocit, že Európska únia je vzdialená od ich každodenných problémov. No a keď ja počúvam občanov, čoho sa boja, o čo im ide, ide im o prácu, chcú pracovať, e, tiež e, ich bezpečnosť, sociálne zabezpečenie, e, kvalita pracovných podmien, to všetko sú veci, ktoré považujú za podstatné. A tiež možnosť, schopnosť adaptovať sa, prispôsobiť sa novým formám práce, práce ktoré sa teraz rozvíjajú. A je tu naozaj obrovská príležitosť, ktorá sa otvára. Otvára sa s touto ochotou stavať sociálny pilier. Toto je príležitosť, e, okno príležitosti, ktoré je teraz otvorené. Ale je potrebné prejsť ku konkrétnemu. Ak sa to neskonkrétní, tak sa z toho možno stane taký prievan cez to okno, e, ktorý e, spôsobí u ľudí nedôveru, ktorých sklame. A my ich občanov, my si nemôžeme dovoliť občanov sklamať. Takže naozaj dúfam, dúfam, že e, sa budete opierať o sociálnych partnerov, zástupcovia pracujúcich, zástupcovia zamestnávateľov. Takže naozaj sociálni partnery, ktorí môžu byť základom toho kompromisu, ktorý naozaj je stále komplikovaný, ale dá sa dosiahnuť No a vďaka tomuto tento kompromis musí byť naozaj, eh, a môže byť naozaj, naozaj eh, silný a môže byť naozaj úspešný. Ďakujem. Ďakujem pekne. A teraz pani Tum. Ďakujem pekne, pán predseda. Ministerka, minister. Je to naozaj divné, tak eh, keby som volala do rádia, e, že želám všetko najlepšie manželovi k narodeninám nám, on by stal v kuchyni a počul by už priamo ten môj telefón. A naozaj je to taká divná situácia. Áno, hovorí sa tu o e, tom, že za pol roka e, sú ambiciozne ciele, ako by sa Európa mala z 5. úrovne dostať na 10. za toho pol roka. naozaj, náš výbor nie je taký, my si plne uvedomujeme, že máme princíp subsidiarity, kolega Enrique, o tom hovoril, že subsidiarita v prípade takýchto tém je síce prekažkou, ale musíme sa s tým vysporiadať. Takže čo k tým konkrétnym témam, ktoré ste načetli? Naozaj to nemôže ostať e, zakliesnené v nejakých nekonečných diskusiách v rade. A nejde o minimálny príjem, možno veci súvisiace s pracou na čierno, s modrými kartami a tak ďalej. Kde máte pocit, že tá naozaj ochota členských štátov, že tam naozaj je taká spoločná vôľa napredovať, kde naozaj by nemuselo pretiec až toľko krvi, ak to takto môžem povedať. Plne súhlasím s Martinou v tom, že Estonsko sa môže podeliť o veľa vynikajúcich vecí s ostatnými, napríklad E, recepty na lieky, e, naozaj v oblasti e, elektronického elektronických postupov ste naozaj e, špičkou v Európe. Takže o toto sa môžete s Európanmi podeliť a želáme vám veľa úspechov. Ďakujem. Ďakujem pekne. A teraz Jean Lambert. Ďakujem pekne. Ja nastavím trošku iné otázky. Kolegyňa práve spomínala modrú kartu. Pokiaľ ide o vysoko praco- kvalifikovanú pracovnú silu, je vstup a prácu na území EÚ. Samozrejme, že to je otázka pre vnútro a spravodlivosť, teda inú formáciu rady, ale mňa by zaujímalo, ako by sa do diskusie dala zapojiť aj táto časť rady tá sa zobrať zamestnanosťou, ako viac vás zapojiť do tých trialogov, ktoré sa snáď spustia už čoskoro. Lebo pracovná migrácia sa často rieši z pohľadu bariér, toho, koho pustíme, koho nie a nie z hľadiska potrieb trhu práce, tých konkrétnych jednotlivcov. Čiže ako túto dimenziu do toho zakomponovať. Čiže tá časť zamestnanosti by tiež mala byť prominentnejšou súčasťou tejto diskusie. Teraz druhá vec. A pokiaľ ide o to vedenie, ten leadership, EU proklamuje, že chce byť lídrom v oblasti boja proti klimatickým zmenám. Čiže moja otázka, ako môže estonské predsedníctvo oblasti zamestnanosti a investícií pomôcť tomu ozeleneniu tejto transformácii alebo tranzícii prechodu k čistejšiemu hospodárstvu. Čiže ako vy môžete z hľadiska dimenzie zamestnanosti túto agendu tlačiť? Pretože nejde teda takto, ak nebudeme hovoriť o potrebných zručnostiach v tomto sektori, tak, sektore, tak nemôžeme naozaj eh, byť to špičkou v boji proti, proti um, klimatickým zmenám, lebo to ide ruka v ruka aj so sociálnou dimenziou, eh, ide to ruka v ruka so zapojením pracovných síl do týchto zmien a tak ďalej. Ďakujem. Ďakujem pekne. Nikto ďalší sa už o slovo nehlási, čiže by som navrhol uzavrieť druhé kolo otázok a poprosím ministrov. Neviem, v akom poradí chcete odpovedať, nechávam na vás. Pani ministerka, ďakujem pekne. Dovolte mi, aby som sa podekovala aj za toto druhé kolo otázok. Ďakujem vám hlavne za teda vaše slova podpory. A ja súhlasím, že časy rozhodne pre EÚ jednoduché nie sú ale predstavujú aj isté príležitosti. Príležitosti uvedomiť si naozaj hodnotu jednoty. A možno členské štáty a aj ostatní aktéry sa pokúsia rozhýbať a dosiahnuť niečo. Iniciatívy nášho predsedníctva, ako napríklad pilier sociálnych práv, sú takouto príležitosťou, príležitosťou urobiť niečo nové, niečo významné. Sociálne otázky sú kľúčové pre jednotu Európy. Sú kľúčové, pretože sociálne otázky to sú veci, ktoré ľudia veľmi vnímajú a možno aj ľahšie chápu. Čiže čím lepšie zvládneme sociálne veci v krajinách, tak e, o to väčšiu dôveru získame u občanov. Týka sa to národnej úrovne, teda dôvery v štátne orgány, ako aj európskej úrovni a dôvery v EÚ ako takú. Máme tu nejaké pozitívne príklady toho, čo sa dá v takýchto časoch odlišných názorov medzi členskými štátmi dosiahnuť. Áno, ťažko je hľadať e, nejaký konsenzus v tejto oblasti. Možno mechanizmus koordinácie je takou príležitosťou. napríklad práva jednotlivcov, napríklad deti, e, pardon, e, mladí rodičia a tak ďalej, tak tam sa, tam sa relatívne zhodneme. Čiže my v rámci predsedníctva chceme prispieť hlavne k výmene osvedčených postupov. Tak, aby sme možno naštartovali aj nové nahliadanie, nové nazeranie na veci a výmenu skúsenosti medzi členskými štátmi. Komisia ako súčasť e, piliera o sociálnych právach e, spustila pripomienkovanie, pokiaľ ide o prístup k sociálnym e, službám. Musíme počkať na výsledky tejto konzultácie. No a Európsky pilier sociálnych práv, toto je vec, ktorá zahrňa napríklad aj právo na minimálny príjem. A preto bude nevyhnutné hovoriť aj o tomto koncepte. To je všetko z mojej strany. Odozdávam slovo kolegovi. Ďakujeme, pán minister. Ďakujem pekne. Pokiaľ ide o otázku vysielania pracovníkov a teda smernice o vysielaní pracovníkov, všeobecnému prístupu sa chceme dopracovať v oktobri a ak budete pripravení my, vy, my chceme spustiť trialóg okamžite a samozrejme, že nemáme nič proti tomu, dokonca predsedníctva ten trialóg aj uzavrieť. Ale prvým krokom pre nás samozrejme je dopracovať sa v EPSku k všeobecnému prístupu v oktobri. Modrá karta. Áno, sledujeme, ako sa táto téma vyvíja VHA, ale v EPSku žiadne diskusie na túto tému zatiaľ plánované nie sú. Budúca práca. Toto spomínali viacerí poslanci vo svojich otázkach. Čiže ako nejako premostiť zmeny v, ekonomii, v ekonomike, v spoločnosti, ako to premostiť na to sociálne, veľké výzvy, áno, transformácia, prechod na zelenú ekonomiku, ďalej prechod k digitálnej ekonomike. Naozaj tie zmeny sú veľmi hlubkové, sú veľmi dramatické a dochádza k ním na viacerých frontoch zníženie sociálnej ochrany a s tým sa teraz potýkame. Vieme, že tá tranzícia pre ľudí je často veľmi bolestná, Niekedy tu problém s regionálnou politikou, pretože stále regióny, staré regióny, regióny tej starej ekonomiky e, nebudú nevyhnutne v popredí v tej novej ekonomike. E, čiže e, treba to riešiť, ale nie na úkor pokroku. Je to naozaj výzva, ktorej sa musíme postaviť a preto Estonsko, naše predsedníctvo a Estonsko ako krajina robíme aj jedno, aj druhé. Zameriavame sa na digitálne inovácie, napredovanie v tejto oblasti a zároveň sa snažíme hľadať spôsoby, ako nejakým spôsobom prekonfigurovať našu sociálnu politiku, e, nastaviť ju tak, aby zodpovedala výzvam novej digitálnej spoločnosti. A toto je potrebné urobiť aj na európskej úrovni. A preto sa naše predsedníctvo zameriava na digitálny jednotný trh a voľný pohyb dát, aby každý jeden Európan mohol profitovať z nových technológií. Zároveň je však dôležité to, aby sme nezabudli na sociálnu stranu, na ochranu ľudí, aby táto, táto transformácia mohla naozaj prebehnúť úspešne. Možno by to mohol byť taký nový stimul pre jednotu. Kto vie, návrh tohto sociálneho piliera by mohol byť takýmto stimulom lebo na technickej úrovni sa o tom dá hovoriť, či je to málo ambiciozne, veľmi ambiciozne a tak ďalej, či sa ten konkrétny princíp naformuloval tým najlepším spôsobom, ale naozaj nikto, nikto nemôže povedať, že tie princípy v zásade nie sú správne, že by ich nezdielali členské štáty, že by za nimi nestala Európska únia. Čiže je to taký politický záväzok únie, a toto môže byť práve ten základ, na ktorom bude stať jednota v budúcich diskusiách. Ďakujem pekne. Pani ministerka Iva, pán minister Osinovský, ďakujem pekne za váš čas a za diskusiu. Ja si myslím, že ako spustenie práce vášho predsedníctva to bol pre nás naozaj dobrý krok. Ja to vnímam tak, že estonské predsedníctvo má veľa priorít aj v našej oblasti. Dúfame, že to všetko stihnete, pretože do vášho predsedníctva spadajú, dúfame aspoň, že budú spadať dosť silné témy, podstatné pre budúcnosť Európy. Áno, ten sociálny pilier, pilier sociálnych práv, to je nová vec, nikto ešte nevie, čo to vyhlásenie, o ktorom sa diskusuje, naozaj vyvolá, takú silu to nakoniec nadobudne. Vypočuli ste si pozíciu tohto výboru o tom, že tento pilier sociálnych práv, že to nesmie byť, e, ostať v rovine nejakého nedelného prejavu, ale naozaj e, sa to musí stať procesom, ktorý Európu urobiť sociálnejšou. A je tu také nedorozumenie, ktoré počúvame z členských štátov pravidelne. Naozaj nejde, nejde o to členským krajinám, kde sociálna ochrana je nízka, im nejako nanútiť veci, ktoré majú krajiny silnejšími e, sociálnymi systémami. Naozaj o to nejde. Ide o spustenie nejakého procesu, ktorý vytvorením nejakého minimálneho základu povedie k tomu, že sociálna dimenzia Európy bude oveľa citeľnejšia pre ľudí a sociálna istota, sa zabezpečenie bude oveľa citeľnejšie pre všetkých Európanov. A v procese konvergencie by to malo viesť teda k tomu, že posilníme celkovo sociálnu dimenziu Európy. To je prvá vec. Druhá pripomienka. Áno, sme v zložitej, stav, v zložitej situácii, pokiaľ ide o tému vysielania pracovníkov. Aj tu je tých nedorozumení naozaj veľa. Ja som v EPSku už mal možnosť o tom diskutovať, napríklad princíp rovnaká odmena za rovnakú prácu. To neznamená e, naozaj nejaké nivelizovanie miest po celej Európe, teda že by požadovali jednu nejakú mzdovú sadzbu pre celú Európu. Ja ako odborár, máme tu aj pána Rolána, pani Jongerius, tým aj ste podporia, naozaj kľudne dám taký stručný kurz toho, ako sa stanovujú mzdy, či na národnej úrovni alebo sektorálne. Toto je naozaj vec, ktoré je potrebné raz a navždy skoncovať, pretože to vedie potom k takýmto blokádám. A keď už hovorím o minimálnom príjme, mňa by potešilo, keby v súvislosti s estonským predsedníctvom mohla prebehnúť diskusia o tom, nie o nejakej jednotnej minimálnej mzde v Európe, lebo to je hlúposť, ale môžeme sa pozvať o tom, či existuje nejaká minimálna mzda za každým na príslušnej úrovni, ktorá chráni ľudí pred chudobou. To by bola možno varianta, ktorá by mohla byť vedená v súvislosti s diskusiou o tom pilieri sociálnych práv, vďaka čomu by sme sa mohli pohnúť vpred. A nie nejako ideologicky, ale naozaj len v záujme ľudí, hlavne tých najchudobnejších v Európe, ktorých naozaj neubúda. Takže keby sa diskusie mohli uberať týmto smerom počas nášho predsedníctva, tak by som bol veľmi rád. V každom prípade vám môžem ponúknuť spoluprácu nášho výboru Máme toho v Európe veľa pred sebou, čiže je potrebné sa do toho pustiť čo najskôr, aby sa nám tá Európa nerozpadla. Ďakujem. Oh, Dobre. Takže sme získali trošku času, kým bude možnosť pokračovať. Ja odovzdám predsedanie Marite, lúčim sa, všetkým želám pekné leto, oddychnite si, vráťte sa zdraví, zdravie je totiž to najdôležitejšie. Ďakujem pekne za spoluprácu. Okay, friends. We'll... Drahí priatelia, začneme. Na úvod by som chcela privítať tých z vás, ktorí tu stále ostali, alebo ktorí prišli. Som rada že, za to, že ste prišli, aj keď toto je posledný deň pred letnými prázdninami parlamentnými. Ako viete, tak toto vypočutie sa týka druhého návrhu komisie o smernice o karcinogénoch a mutagénoch. Veľmi dobrý výsledok sme mali v prvej šarži a teraz prechádzame druhej. Tento návrh nasleduje potom prvom, no a možno je trošku náročné detálne to sledovať. keďže máme dve prebiehajúce rokovania na tieto témy, v niektorých čase sa prekrývajú. Komisia hovorila, že sa uskutoční viacero revízií tretej prílohy a smernice o mutagénoch a karcinogénoch, pretože príde ešte viac látok a my sa na to tešíme. Máme tu dnes rečníkov CTUC až Coel a Business Europe, ktorí nás oboznámia so svojou perspektívou a my sme veľmi radi za to, že ste si našli čas a prišli. A sme tiež veľmi radi za to, že prišla pani komisárka Tyson, a ktorá nám predstaví návrh komisie. Na úvod nebudem hovoriť veľmi dlho, pre nás je samozrejme veľmi dôležité, že je tu aj zodpovedný minister, ktorý zastupuje predsedníctvo, pán minister Evgeny Osinovský. Minimálne no na začiatok to bude, aj keď bude musieť odísť. No a dúfame, že tento úvod pomôže aj predsedníctvu, aby prijalo rýchle dobré rozhodnutia. Na záver by som chcela poďakovať všetkým tiež za prácu na prvej časti tejto smernice. Výsledok bol vynikajúci a dodáva nám to silu. Už sa lepšie poznáme, no a o tom budeme v budúcnosti na výbore ešte hovoriť a zaoberať sa tým. No ale <clears throat> slovo dám teraz pani Thyssen. A prosím, predstavte nám túto druhú časť a aktuálnu situáciu. Nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne. Vážená pani predsednička, vážená pani predsednička a vážený pán minister Osinovský, vážené poslankyne, poslanci parlamentu, dámy a páni. Ochrana zdravia a bezpečnosť pri práci zamestnancov je jadre sná komisie o silnejšiu sociálnu Európu. A viete, už počas svojho vypočutia som sa osobne zaviazala, že budem bojovať proti uh, rakovine spôsobenou zamestnaním, eh, že budem aktualizovať eh, smernicu o karcinogénoch a muta, mutagénoch, ktorá viacelé roky bola nečinná. No a čo sa týka prvej časti našich návrhov, parlament a rada dosiahli dohodu o zmene smernice a vytlažila sa cesta na mm, druhú aktualizáciu. Ja by som rada využila túto príležitosť a poďakovala vám, pani predsednička, vy ste boli spravodajkyňou v prvej časti, ďakujem aj tieňovým spravodajcom Ďakujem za všetky dosiahnuté výsledky a tiež ďakujem gestonskému predsedníctvu, ktoré v strane rady jedlo rokovania. Dnes sa začínajú eh, diskusie o druhom, druhej skupine návrhov komisie, no malo by to ochrániť životy viac ako 100 tisíc, alebo zachrániť životy viac ako 100 tisíc zamestnancov. R- návrh rozširuje smernicu na oleje ktoré sa používali predtým v spalovacích motoroch. 90 tisíc mechanikov, ktorí vymieňajú olej v automobiloch alebo motocykloch, alebo opravujú motory, mm, budeme môcť zabrániť a rakovne kože a vďaka tomuto návrhu tiež stanovuje nové eh, limity pre vystavenie karcinogénom a tiež ďalšie opatrenia, to bude znamenať eh, výrazné zmeny ochrany členských štátov. V priemere pre každý karcinogén 20 členských štátov bude musieť zaviesť nižšie alebo teda eh, nižšie národné limitné hodnoty, vážené poslankyne, vážení poslanci. Ja som presvedčená, že musíme byť ambiciozní v boji proti eh, rakovine. Potrebujeme legislatívu, Eh, opatrenia, ktoré budú fungovať eh, účinne a efektívne. Eh, toto znamená, že v tejto technickej oblasti sa dá ochrana zamestnancov zaistiť len tým, že budeme počúvať slova vedcov, ktorí najlepšie vedia, ako karcinogény dopadajú na zdravie zamestnancov. Po druhé, potrebujeme radu od sociálnych partnerov, zástupcovia zamestnancov a zamestnávateľov vedia najlepšie, ako sa používajú nebezpečné látky na pracovisku a aké ochranné opatrenia sa dajú aplikovať v praxi. Viete, že uplatňovanie a implementácia našich návrhov je pre mňa veľmi dôležitá. E, je zbytočné navrhovať opatrenia, ktoré sa nedajú uplatňovať. Tým sa dostávam k dýzelovým výparom, Viem, že niektorí z vás by chceli vidieť v tomto druhom návrhu. My sme sa tým zaoberali veľmi podrobne, ale dospeli sme k záveru, že momentálne, a hovorím v tomto momente, zavedenie opatrení pre výpary z dieselových motorov by neboli účinné, keďže zatiaľ nevieme, ako definovať eh, látku tak, aby sa to dalo merať na pracovisku. Eh, potrebujeme ďalšie štúdie o výparov z dizelových motorov, ale to nám nemôže brániť eh, v miciach, v látkach, kde máme dostatočné informácie. Ja by som vás chcela vyzvať, aby ste túto druhú časť rýchlo prijali. No a rovnako vás chcem uistiť, že práca komisie eh, neprestane s týmto druhým návrhom. My už sme začali prípravné práce na ďalšiu skupinu látok, eh, čo by sme radi predstavili alebo návrh by sme predstavili radi začiatkom roku 2018 a okrem toho komisia sa zaviazala, že tiež bude hodnotiť reprotoxické látky. Parlament jasne vyjadril svoje obavy v tejto súvislosti a ja ich beriem veľmi vážne. A to platí tiež pre endokrinné disruptory. V tomto prípade komisia predloží stratégiu. My musíme hodnotiť rizika ktoré vyvolávajú reprotoxické látky a musíme zajistiť najlepšie nástroje na adekvátnu ochranu zamestnancov a občanov Európy, v Európe. Rakovina z povolania je skutočne tragédiou pre zamestnancov a ich rodiny a súčasne to veľkým bremenom pre celú spoločnosť. Spolu sa nám iste pod, podarí spraviť rozhodujúci krok v boji proti tejto chorobe. Ja sa spolieham na vás pri dosahovaní pokroku tak aby ste čoskoro mohli spustiť medziinštitucionálne rokovania a Klodovi Rolánovi, spravodajcovi a rovnako tiež tieňovým spravodajcom a každému z vás želám veľa úspechov v týchto snahách. Ďakujem pekne, pani predsednička. You, uh, Ďakujem pekne, pani Tyson. Slovo teraz dostane pán minister z Estonska, ktorý zodpovedá za tieto otázky pán minister Osinovský. Nech sa páči, máte slovo. Thank you very much, Madam Chair. The Council just yesterday approved uh, in the corporate the provisional agreements. Uh, ďakujem veľmi pekne. Myslím, že je na mieste vysloviť uh, ďakujem a blahoželanie za prijatie prvej časti uh, balíčka smernice, ale treba pokračovať. Prvá časť bola kompromisom v každom zmysle slova. <clears throat> Každý musel prijať nejaké ústupky, takže tu neustála potreba pokračovať v tejto téme. Po druhé, nemôžeme zaspať na Vavrínoch a to sa nestane, tak ako už povedala pani komisárka, komisárka, komisia pripravuje tretiu časť diskusiách s tripartitou. No a ja by som chcel vyzvať všetkých z vás, alebo všetkých, aby ste pokračovali rovnakým spôsobom, aby táto téma bola jednou z vašich hlavných priorít, tak ako doteraz. No a dosvedčuje to aj dnešné vypočutie. Experti a panelisti predstavujú rôzne pohľady uhľadu, uh, uhly pohľadu, No a dáva to, je to dobrý základ dohody a diskusiám. Takže ďakujem veľmi pekne za to, že pripusujete tejto téme význam, ktorý si zasluhuje a môžem vám, vás ustiť, že rada je pripravená začať rokovania s parlamentom o druhej časti, keď parlament bude na to pripravený. Ďakujem pekne. Ďakujeme za to, že ste prišli. Bohužiaľ budete musieť odísť, ale Čakáme so záujmom vaše predsedníctvo a som si istá, že sa nájdú dôvody, aby ste sa v nachádzajúcich mesiacoch do nášho výboru opätovne vracali. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne no a teraz je možné, aby členovia výboru položili otázky. Pán Rolán, chceli by ste niečo povedať? Nie. Ja chcem predovšetkým vypočuť eh, si vás, rôzne, rôzne pripomienky a tiež otázky kolegov. A na záver, pani predsednička, sa vyjadrím ja, aby som povedal niečo o prácach, ktoré, alebo práci, ktorá nás čaká. Dobre. Koordinátori, pani McIntyre dostane slovo ako prvá, nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ja myslím, že v mene EKR by som rada privítala túto druhú časť smernice CMD. Myslím, že treba uznať, že limity, ktoré boli stanovené v návrhu komisie, sú výsledkom dlhých rokov detailnej práce a význam zaklania rozhodnutí na vedeckých dôkazoch, myslím, že treba uznať, že je tu tendencia pre nás ako amatérov, keď my hovoríme v záujme a bránime záujme občanov, treba sme všetci uznali vedecké dôkazy a opierali sa o niečo najviac súčasťou kľúča k úspechu tejto smernice alebo týchto smerníc hmm, no je veľmi dôležité a ja úplne podporujem, že musíme znížiť počet úmrtí a počet prípadov chorôb spôsobených karcinogénmi a ďalšími nebezpečnými látkami. Takže kľúčom, myslím, je zajistiť, aby sme mali limity, ktoré sa budú dať merať na pracovisku. Niekedy navrhujeme veci, ktoré prekračujú rámec možného a niekedy mám obavy a strach, že takmer strácame rešpekt tých, ktorí vedia, čo robia našimi rozhodnutiami. Takže ja nehovorím, že to sme urobili, doteraz sa nám darí celkom dobre, ale myslím, že je dôležité, že treba riadiť vystavenie karcinogénom a mutagénom na pracovisku. A je dôležité, aby sme kladli dôraz na vlatňovanie dobrej kontroly a riadenia na pracovisku a dobré a osvetené postupy, tak aby sme mohli dokázali chrániť ľudí vystavení nebezpečným látkom. Takže v konečnom dôsledku sa musíme snažiť zasahovať eh, dosahovanie čo nižšej úrovni. Tie nie sú stanovené vždy v legislatíve. Členské štáty musia aktívne investovať do vedy a podporovať spoločnosti, aby sa neustále snažili o, to, čo, čo najnižší úroveň, ale nemôžeme si stanoviť príliš nízke limity, aby sa nedali uplatňovať. Takže podpora procesu redukcie staveniu a musíme podporovať spoločnosti, aby išli ešte pod ten eh, záväzný limit. To nie je limit, eh, ktorého, ktorý už nemôže to ďalej klesnúť. Ak sa im podarí dosiahnuť lepšie výsledky, tak to je samozrejme len dobré. Takže realizovateľnosť a proporcionalita tu treba zvažovať a akékoľvek nové návrhy na zmenu limitných hodnot musia podliehať rovnakému procesu hodnotenia ako ten pôvodný proces stanovenia limitov, rovnako ako ďalšie procesy na ďalšie látky, ktoré prídu v tých ďalších častiach, tak my musíme zjaviť podrobné rovnakému dôkladnému procesu. Takže ja vítam prístup komisie a správy na detailné informácie. No a teším sa na pozitívny výsledok tejto témy. Ďakujem pekne. Chceli by ešte nejakí ďalší členovia výboru niečo povedať? Pani Kuneva, nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsednička. Počet prípadov rakoviny v Európe je vysoký a občania nechápu, nevedia, že existuje mnoho nebezpečných látok, ktoré spôsobujú rakoviny. No a preto musíme ľudí vzdelávať, musíme vzdelávať zamestnancov, že majú nárok na ochranu na pracovisku, ako zamestnanci pracujúci majú používa tiež ochranné prvky, no a zamestnanci, zamestnávateľe, odbory musia zaistiť, že všetci zamestnanci budú mať podmienky na to, aby boli chránení. Ak tu nebude takáto kultúra, takáto mentalita, tak výsledky sú rôzne. Percento rakoviny medzi deťmi a v všetkých vekových skupinách je to percento veľmi vysoké. Nie je to prekvapenie tých eh, za ostatných 15-20 rokov v Európe. Sme nevenovali dostatočnú pozornosť eh, ochrane na pracovisku. Toto je zásadná základná vec a potom môžeme zaoberať priemyselnými procesmi. Ďakujem pekne. Mám tiež eh, pár pripomienok, keďže je nás tu tak málo, tak Ja tiež viem pár slov k tomu, čo sme urobili. Poprvé, vstupujeme s týmto financovaným prístupom, viacerými revíziami smernice. My sa vyhli otvorení niektorých otázkach, o ktorých sa hovorilo v predchádzajúcich revíziách. To je princíp, ktorý, myslím, treba sledovať. No a dúfam, že ďalší tieňoví spravodajcovia robia rovnakú vec. No a po druhé, ja súhlasím s niektorými obavami kvôli látkam, ktoré neboli, nie sú súčasťou tej druhej skupiny. Keď sme pracovali na tej prvej skupine, tak sme pripravili na dvojnásobný počet látok v druhej časti a rovnako diesel, ktorý mal byť súčasťou druhej časti. Bohužiaľ nie je to tak. A v prvej časti parlamenta nenavrhoval žiadne limitné hodnoty pre ďalšie látky. Práve preto, lebo no, toto bolo povedané, a samozrejme pre nás je dôležité vedieť, či a ak, alebo kedy a či vôbec tieto látky tam budú opäť zaradené. My sme mali návrhy aj týmto témam. No a po tretie, ja viem, že čo sa týka niektorých látok, ako napríklad formaldehyd, tam panuje všeobecná zhoda medzi sociálnymi partnermi, že na to je potrebná záväzná hodnota pre pracoviská. No a, a myslím, že to je názor mnohých členov tohto výboru. Máme pozíciu, že keď sociálni partnery dospejú k dohode, tak ju treba dodržiavať. A to je otázka, či túto dohodu budeme dodržiavať a kedy pár otázok. Som si istá, že budem mať viacero otázok pre pani komisárku neskôr. A dúfam, že budem mať možnosť položiť ich aj v ďalších fázach, kde tu budú aj poslanci, ktorí už možno odišli na prázdniny, alebo možno majú ďalšie dôležité témy, ktorým sa musí zaoberať. No ale dostávate teraz slovo, pani komisárka, nech sa páči. Čer. Ďakujem za slovo. Ja som bola poslankyňou e, v minulosti. E, viem, ako vyzerajú tie posledné dni pred letnou prestávkou. Takže tí, ktorí tu nie sú, e, prajem im skutočne to, aby si už vychodnávali voľno. K tým otázkam, ktoré ste položili úvodom, sa chcem poďakovať pani McIntyre za jej vyjadrenie. E, veľmi si vážim e, tie slova. Skutočne je nesmierne dôležité, aby sme pracovali na základe vedeckých výsledkov a, a, a zistení. Musíme si uvedomiť, že e, to, čo má byť našou snahou, je dosiahnuť ochranu tej cieľovej skupiny. V tomto prípade sú to E, zamestnanci na pracovisku. Teda máme viaceré e, legislatívne akty, ale teraz konkrétne hovoríme o ochrane e, zamestnancov na pracovisku, Ja som vám slúbila a ja sľuby dodržiavam, že toto považujem za prioritnú tému. E, takže e, v rámci bezpečnosti pri práci a ochrane zdravia e, budeme venovať veľkú pozornosť karcinogenom, Vlastne už je akási druhá sada, druhé kolo legislatívne v tejto oblasti a určite bude tretie a uvidíme, čo zostane na prípadne štvrté Nemáme zatiaľ konkrétne návrhy eh, pre každú eh, látku, ktoré sú na zozname, ktoré vytvorili naši sociálni partnery. Eh, áno, trošku to ostalo v závoze, to priznávam, ale súvisí to s tým, že nemáme zatiaľ k dispozícii návrhy pre všetky tieto látky, ale podľa môjho názoru E, nemali by sme váhať pracovať s tými e, látkami, e, ktoré už máme návrhy a preto sa zmienujem o viacerých tých kolách postupne, ako budeme dostávať podklady k tým ďalším látkam. Nebolo by dobre čakať, až kým nebudeme mať všetky návrhy nečakať až do konca 2018, ale pracovať s tým, čo už máme teraz a rozdeliť to do niekoľkých škôl. E, k slovám pani koneva, určite e, našou snahou je e, chrániť zamestnancov. Keď si prečítate naše oznámenie niekoľko mesiacov staré, tak potvrdíte si, že skutočne nás zaujíma to, čo, čo, čo sa deje v, v v reáli, v reálnych situáciách, priamo teda e, na pracovisku. Mala som e, e, diskusie so zamestnancami, zamestnávateľmi, malé stredne veľké podniky a dôležité je mať takú legislatívu, ktorá sa týka karcinogénov, mutagénov, ale ešte dôležitejšie je to, aby sa legislatíva, keď už je raz prijatá a platná, aby bola uplatňovaná v praxi. Skutočne je dôležité podať pomocnú ruku a Takúto pomoc predovšetkým potrebujú e, e, malí, malé podniky, podnikatelia. Pomôcť im e, vypracovať hodnotenie rizik. Viete, ak hovoríme o ochrane zdravia, v to neznamená len stanovenie e, tých e, expozičných e, limitov, ale je dôležité mať predstavu o všetkých rizikách a, na to je potrebné to posúdenie rizik. A, myslím si, že môžeme dnes hovoriť už o kultúre, o ochrany zdravia, že je to potrebné a že chceme sa touto cestou uberať. A naša legislatíva by mala tomu napomáhať. Takže e, e, pracujeme na týchto e, e, rôznych trajektóriách, čiže legislatíva v oblasti karcinogenov, mutagenov a implementácia a, a potom aj usmernenia. Vieme, že OSHA je veľmi, táto agentúra je veľmi e, aktívna práve v tej oblasti tých, tých usmernení. Pán Joskok čo je na zozname, čo ešte nie je na zozname, čo môžeme my, teda my, vy ako parlament urobiť. Vy ste spolu zákonodarcom, my sme e, tá strana, ktorá vypracováva návrhy a potom je vo vašich rukách spolu s radou, aby ste e, to ďalej riadili. E, konštatovali ste, že v tom druhom kole nie je to všetko, čo ste očakávali. My máme dve možnosti. E, môžeme čakať, až budeme mať úplne všetko, až potom rozbehneme príslušné kolo, alebo rovno sa pustíme bez ďalšieho čakania do, do, toho, k čomu už máme, eh, máme tie návrhy, to znamená, máme posedenie dopadov, máme aj vlastne tú, eh, tú vedecky, tie vedecké podklady. Teda to tretie kolo je už v prípravnej fáze eh, a mm, podľa môjho názoru, že bude potrebné aj štvrté kolo. Verím, že v januári 2018 budeme pripravení s tým tretím kolom a to štvrté uvidíme pred štvrté kolo zatiaľ nemáme e, zoznam, a takže ešte sme pripravení na akékoľvek ďalšie podnety, inšpiráciu z vašej strany. Takže môžeme očakávať tretie, štvrté kolo, takže tešíme sa na tieto ďalšie kola aj spolupráce. E, sú nejaké ďalšie otázky? Zasa, že nie? Pán Hoč. E, pani previčanca. Ďakujem za slovo. Ešte teda je nejaký priestor na otázky však. Ja som veľmi povďačný našim dnešným hosťom, že sa dostavili, aby sme prebrali tieto e, nebezpečné veci. Prevencia je vždy lepšia ako e, e, následná liečba. je neúnosné, aby ľudia ochoreli kvôli tomu, že chodia niekam do práce. Ja mám niekoľko otázok. Povedzme, tehotná žena Uvažujete o nejakých eh, špecifických eh, zásadách pre tehotné ženy? Eh, samozrejme, ten ľudský plod inak vníma ten drobný človeček inak vníma škodlivé mutageny alebo karcinogény v okolí. Druhá otázka. To sa týka ľudí s nejakým handicapom. Nemali by sme mať nejaké osobité úpravy týkajúce sa takýchto e, ľudí. Nie kvôli tomu, aby boli privilegovaní, ale kvôli tomu, aby skutočne bolo zabezpečená ich ochrana pred karcinogénnymi a mutagennými látkami. A, a tretia okra, otázka sa týka v tej, e, teda ochorení z e, vyplývajúcich z povolania. Pýtam sa, či máme podchytené všetky kategórie ľudí na ktoré, e, a povolania, na ktoré môžu mať karcinogénny a mutagénny škodlivý dopad. Pani Tyson, e, tehotné ženy, e, ľudia s handicapmi, či potrebujeme pre nich nejaké špecifické zásady. Jednoducho musíme mať štandardy, ktoré zabezpečia dostatočnú ochranu pre všetkých ak e, ženy tehotné či, žen, e, či ľudia s handicapom, ak sú na pracovisku, tak musia e, byť chránené. Neviem, či v tomto legislatíve máme špecifické pravidlá v tejto legislatíve a že či skutočne potrebujeme špecifické pravidlá. Teda dovolím si uzavrieť túto otázku tým, že potrebujem sa poradiť s expertmi Eh, dotkli ste sa aj ľudí, eh, osoby s handicapom eh, a ja apelujem na parlament, aby trošku urychlili práce na, prácu na legislatíve o, o, o zlepšení možností vstúpiť do pracovného života pre takéto e, osoby e, s postihnutím. Jednoducho sa to už príliš dlho ťahá. Apelujte aj na iné parlamentné výbory, ktorí majú s tým dočinenia. E, tam, skuto, tam skutočne sú osobité pravidlá pre tieto skupiny obyvateľstva. A a je potrebné sa tým zaoberať. Čiže len zopakujem, čo som povedala. V tejto chvíli neviem vám dať odpoveď, že potrebujeme osobité pravidlá pre tieto skupiny ľudí. Ďakujem pekne. Teraz prejdeme k našim pozvaným pan, panelistom Andrea Hartwig, e, e, vedecký výbor pre, e, pre E, expozičné limity, potom Elke Schneider, on, ona je z, OS, z agentúry Európskej OSHA, e, Loran e, Fogil, ktorý je vedeckým pracovníkom a potom tu máme aj zástupkyňu z Business Europe. Takže po vašom krátkom úvode E, e, sa e, bude opäť kolo otázok odpovede. Pani Hartvik, máte slovo. Ďakujem za pozvanie, za možnosť odprezentovať náš pohľad na karcinogény, ako už E, e, vyplýva z e, samotného názvu organizácie, ktorú zastupujem. Ja som teda z vedeckého výboru pre tieto expozičné liny, limity z OSA, z príslušnej agentúry. Takže poprosím o prezentáciu, kde je, tu je. Um, so what we try to do Takže snažíme sa rozlišovať eh, karcinogény z hľadiska eh, eh, extrapolácie v nízkych dávok. Myslím, že to je dôležitý aspekt. Expozičné úrovne klesli počas ostatných 20-30 rokov, takže je dôležité už posudzovať karcinogény pri tých už nižších expozičných hodnotách. My sme sa e, e, pokúsili urobiť e, komplexné vyhodnotenie epidemiologických dát, e, štúdií e, zameraných na karcinogénne látky a, ich pôsobenie na zvieratá a potom aj informácií zo štúdie Mode of Action. Čo nám z tohto vyplynulo, dokážeme v niektorých prípadoch ponúknuť únosnú hodnotu alebo teda poskytnúť určité numeri, numer, numerické odhady rizika e, vychádzajúce z vedeckých dát, ale v niektorých prípadoch nie sme schopní naformulovať návrh expozičnej hodnoty ani e, numerické odhady rizika a to v tých prípadoch, keď nemáme dostatočné dáta alebo ak dáta nám mm, dáta, ktoré sú k dispozícii, nehovoria o nejakom e, negatívnom účinku. Pokúsim sa to ilustrovať grafické na základe experimentov z využití e, e, zvierat alebo z iných dát, takže máme látky, ktoré majú vysoký karcinogénny účinok, čo musíme zvážiť, čo sa stane, ak takéto látky sú, e, sú v rámci nízkych ex- expozičných časov. To vidíte, že to už je e, lineárne, takže tam je možná extrapolácia ale závisí to od spôsobu pôsobenia tých látok, karcinogénov. Ten karcinogénny účinok môže byť e, badateľný len pri vyšších koncentráciách. Napríklad máte mechanizmus, ktorý e, nemá DNA dosah, to je tá zelená krivka, alebo nejaká sublineárna reakcia pri nízkych dávkach je nižšie riziko než aké by sa predpokladalo pri eh, vyšších expozičných eh, úrovniach. To je žltá krivka a potom červená krivka nám hovorí o tom, že tam e, e, vychádza vyššie riziko aj pri nižších dávkach, ale e, to závisí teda od karcinogénneho účinku. Ak nemáme všetkých, ak nemáme dostatok dát, tak vychádzame z lineárneho priebehu a potom extra, extrapoláciou sme identifikujeme akýsi najhorší možný scenár. Pokusili sme sa o následovné. E, takže e, snažíme sa rozlišovať pod, podľa pôsobenia, či ide o genotoxický e, karcinogén alebo negenotoxický karcinogén. Pokiaľ máte karcinogén, ktorý vlastne ovplyvňuje DNA, v takých prípadoch, aj keď je nízka expozícia, ale dochádza k poškodeniu DNA a e, k e, e, mutáciám aj pri nízkych dávkach, tak je tam možné zadefinovať úroveň, kde je bezpečná hranica a nie je riziko. Takže venovali sme pozornosť týmto látkam, týchto zlúčeninám a, a tam, kde sú e, dáta, je mo- možné urobiť numerické e, odhady rizika alebo e, teda pokiaľ nemáme tak, e, takéto dáta, tak tam sa možno vyjadriť len tak, že je potrebná čo najnižšia úroveň. Máme však veľa karcenogenov, ktoré sú negenotoxického ne, ne, ne genotoxickej povahy, ale povedzme len ovplyvňuje bunkové delenie, ale nie ovplyvňujú DNA, tak tuto je účinok e, nejaký e, prahový. To znamená, že mo, je možné stanoviť určitú prahovú hodnotu, kde sa účinok prejavuje, kde nie. Tam je teda možné zadefinovať e, expozičné hodnoty a Inými slovami, my sme to rozdelili do štyroch rôznych e, skupín. Nie sú to kategórie striktne vzaté, ale sú to skupiny podľa spôsobu pôsobenia. Prvé sú genotoxické karcogeny, tam je riziko aj pri veľmi nízkych hodnotách. Potom skupina B je látka, kde nie sme si celkom istí, ale viac menej je to blízke tej skupine A a ďalšia skupina, kde dokážete vlastne e, e, skupina C, tam je e, veľmi pravdepodobné, že existuje prahová hodnota a dokážeme stanoviť tieto expresičné hodnoty a pri D nedokážeme stanoviť, lebo nemáme dosť dát. Takže to je celkový náš, po, náš postup v prípade genotoxických karcinogenov, to je skupina A a B. E, nevždy je možné e, e, dopracovať sa k týmto hodnotám expozičným OEL. A ďalej, ak máme dostatočne spolahlivých a relevantných dát, tak môžeme urobiť určité odhady rizika, povedzme, E, povedzme na základe štúdií e, e, použitím zvierat a sa uplatní lineárna extrapolácia, opäť sú to skupiny A, B. V prípade nepriamých účinkov a nemutagenných tak tá, a máme dostačok kvantitatívnych dát, tak je možno sa dopracovať k, nejakej, k nejakému limitu expozícii skupiny C a D vo všetkých prípadoch ten účinok, ako aj tá biologická, biologická, mm, biologický dopad, to všetko sa zohľadňuje pri týchto limitoch Samozrejme zohľadnia sa epidemiologické dáta, takisto dáta e, vyplývajúce z laboratórnych skúšok na zvieratách. A v tých prípadoch sme schopní stanoviť tie práve hodnoty. Ďakujem. Ešte chcem uviezť dva príklady, ale nejako sa mi nedarí sa k ním dopracovať poprosím tú prezentáciu, keby ste opäť nahodili. Takže tu je jeden príklad. To je e, chrom 6 e, je genotoxický, nekarcinogený. Takže e, my sme anticipovali, že je tu možná lineárna extrapolácia pre rakovinu plúc, dokážeme tu veci kvantifikovať, to je zarozené do skupiny A a tie e, e, rizikové hodnoty e, teda vyplunuli práve z tej lineárnej extrapolácie pre prípad rakoviny plúc. E, e, nikel, kadmium sú karcinogéne pre e, ľudské telo aj pre živočichy, ale nie sú priamo genotoxické. toto teda sú účinky nie priamo ovplyvňujúce DNA, ale proteíny. Na tie majú dopady. Teda my sme ak teda hovoríme o karcinogénoch, tieto látky môžu mať aj nekarcinogénne účinky. To, to, sa, to je teda prípad niklu a kadmia aj pri nízkych expozičných hodnotách E, e, skutočne nikl spôsobuje e, otravu plúc a takisto kadmium zase môže negatívne ovplyvňovať obličky. Čiže nie, nestačí sa venovať len karcinogénnym účinkom, ale aj iným škodlivým jedovatým účinkom. A teda vyplýva z toho, že treba podniknúť opatrenia, aby sa ochránili, chránili účinky orgány v ľudskom tele pred týmito očinkami. My teda neuvádzame eh, hodnoty, my môžeme len odporúčať, pretože pretože neda, eh, nemôžeme diktovať, ako sa to má uplatniť, aké opatrenia priamo na pracovisko. My môžeme len z hľadiska zdravotného navrhovať, odporúčať hodnoty. Ďakujem. Ďakujeme veľmi pekne za tento váš úvod. A teraz dávam slovo pani, El, pani Elke Schneider, ktorá je z oddelenia prevencia a výskumu Európskej agentúry pre bezpečnosť a zdravie. Nech sa páči. Ďakujem pekne. Vážená pani komisárka, dámy a páni, poslankyne, poslanci, Chcem sa poďakovať e, výboru, že ma znova pozval do vašich radov, aby sme predstavili našu prácu a naše nahliadanie na problém z hľadiska vedeckého, z hľadiska právneho, pokiaľ ide o limitné expozičné hodnoty a taktiež z hľadiska prevencie. Nebudem všetky tie čísla čítať, čo tam vidíte, niektoré sú vám už aj známe. Chcem sa venovať dvom veciam. Iste ste počuli 4 až 8 ehm, rakoviny z povolania je, ehm, súvisí eh, s karcinogénmi eh, na pracovisku. Takže toto je to číslo 4 až 8 ale pre rôzne látky môžu byť tie hodnoty odlišné a možno sú napríklad aj oveľa vyššie pri vystavení niektorým látkam. Ďalšia vec, ktorú som chcela povedať, to je to, že mnohé zo známych karcinogénov bolo, boli identifikovaní práve prostredníctvom vystavenia pracovníkov a ich chorôb, pretože oni sú väčšinou viac vystavení takýmto látkam, Napríklad azbest je takýmto príkladom. Ďalšia vec, ktorú je potrebné zvážiť, to je to, že pracovníci sú často vystavení viacerým karcinogénom naraz. V tomto návrhu máte 7 látok. A prvá skupina pracovníkov, ktoré v tej tabulke je, to sú mechanici, zvárači a tak ďalej, tak títo musia byť vystavení dvom eh, látkam, využívajú motorové oleje, a P a H, takže eh, títo sú vystavení vplyvom dvoch látok. týka sa to napríklad eh, aj kaderníkov, e, tí používajú rozpúšťadla a napríklad aj e, farby, ktoré môžu byť karcinogénne. Dobre, počuli sme o posúdení vplyvov a o vyhodnotení e, zdravotných prínosov z hľadiska prevencie rakoviny. Predrečníci povedali, že sú tu ešte aj iné vlastnosti karcinogénnych látok, pretože karcinogénne látky často pôsobia na viacerých úrovniach, e, napríklad otázka zvýšenej citlivosti. Máme tu viacero látok, e, niektoré staré, napríklad e, drevný, drevný prach, ktoré môžu mať nielen karcinogénne účinky, ale môžu spôsobiť aj zvýšenú citlivosť. Iné látky obsiahnuté v návrhu sa správajú podobne, možno sú toxické rôznymi formami expozície, či už sa vdýchnú, prehltnú alebo prejdú cez pokožku. Niektoré majú reprotoxické vplyvy, niektoré môžu spôsobiť podráždenie napríklad etylén ten môže spôsobiť závrate a tiež tu riziko nehody, úrazov. Takže predpokladané plusy stanovenia limitov vystavenia pri práci v prípade rizika používania takýchto látok. E, toto e, je veľmi dôležitá e, vec, teda vyhodnotenie rizika, nákladov na prevenciu, napríklad vyhnutie sa citlivosti, citliveniu, tak tam tie náklady môžu byť ešte vyššie ako náklady spôsobené karcinogennými efektami. Takže potrebné rôzne vlastnosti týchto látok brať do úvahy. Čiže tie hospodárske prínosy e, môžu byť e, dokonca vyššie, ako keby sa posudzovala iba karcinogenita. Je teda potrebné hlavne tieto ostatné účinky, ktoré tieto látky môžu, môžu vyvolávať. Chcem sa venovať výsledkom dvoch našich publikácií. Prvá vec to je prieskum medzi členskými štátmi na tému limitov e, vystavenia karcinogénom pri práci. A druhá je správa, ktorá sa zaoberá e, súčasnými metodami vyhodnocovania expozície a chorôb v národných politikách e, súvisiacich s karcinogénmi. Aby som zhrnula výsledky tej druhej správy, niektoré zo zistení, ku ktorým sa dopracovali, sú také, že často v údajoch, z ktorých sa vychádza pri posúdení vplyvov, že často sa nepos- vôbec um, nezohľadňujú uh, sektory služieb. Taktiež riziko zraniteľných uh, skupín. Áno, tá expozícia tam môže byť. Často táto expozícia je podceňovaná. Niektoré tieto skupiny pracovníkov, možno v nich nie sú dáta, nie sú súčasťou spracovaných dát a tak ďalej. Čiže znova zohľadnenie dopadu môže byť nepostačujúce. Ďalšie zistenie vyplývajúce z tohto výskumu je e, to, e, že e, sú teda určité stratégie návratu na pracovisko pre osoby postihnuté takouto rakovinou z povolania. Pozrieme sa teda na niektoré z výsledkov tejto správy. Rada by som zdôraznila dôležitosť látok, ktoré vznikajú v procese. Môžu sa týkať viacerých skupín pracovníkov, napríklad policyklické aromatické uhlovodiky. A toto je vec, ktorá vzniká v procese a sú to také zmesy, s ktorými je zložité sa popasovať od často výsledok spalovania, je ťažké nejakým spôsobom uh, tú zmes predvídať. Čiže my sme sa snažili vybrať si jednu látku, ktorú sme využili ako základ pre naše merania. Spomína sa tu viacero skupín, sú to hlavne priemyselné aktivity, ale výskum z iných častí sveta, z Kanady, z Austrálie poukazuje na to, že aj zamestnanci v iných sektoroch, napríklad polnohospodári, kuchári, celkovo zamestnanci gastronomických zariadení, e, taktiež požiarníci, zamestnanci pohotovosti e, alebo celkovo nemocníc môžu byť vystavení takýmto látkam. Napríklad chirurgický chirurgické výpary, ktoré vznikajú, môžu často obsahovať práve takéto látky, polycyklické, aromatické uhlovodíky. takže toto je vec, kde prevencie je naozaj veľmi málo. Potom napríklad e, používanie e, lejzra, rezu lejzrom, e, to sa týka napríklad aj operácií, operačných sál, kde to vystavenie môže byť porovnateľné a zase prevencia mm, tu naozaj veľmi malá. Pokiaľ o túto skupinu látok, rada by som spomenula, že je dôležité mať určité opatrenia na prevenciu e, kontaktu s kožou, aby nedošlo k vstupu do tela prostredníctvom kože. Teraz by som chcela prejsť k ďalšiemu zisteniu z tejto správy, hodnotenie expozície. Máme tu zeliteľné skupiny, pozráme sa na to, ako sú tieto pokryté v zbere údajov a vidíme, že hlavne v prípade sektora služieb, ale aj pokiaľ ide o mladých e, zamestnancov, že tam často údaje nie sú postačujúce. Je to preto, lebo mladí Často majú krátkodobé zmluvy, dočasné zmluvy, často mm, robia nejaké údržbové aktivity, nemajú skúsenosti, takže často vykonávajú skôr tie menej kvalifikované úlohy. Ale národné štúdie poukazujú, že mladí zamestnanci, zamestnanci v nízkom veku, môžu byť viac vystavení karcinogénom, a to už z uvedených dôvodov, a že možno sú zároveň vystavení viacerým karcinogénom súčasne, teda nad úroveň priemeru. Takže z hľadiska prevencie je to dôležité, lebo mladí e, zamestnanci e, často sú dlhodobejšie vystavení týmto látkam než iní zamestnanci a potom úční, hlavne v manuálnych prácach, ale napríklad aj v prípade kaderníkov, tak to naozaj môže mať dopad na ich zdravie a môže sa to líšiť od naozaj dospelých e, zamestnancov, ale chýbajú potrebné údaje. Ale z hľadiska prevencie je toto potrebné zohľadniť. Teraz druhá správa. Pokiaľ ide o limity expozície na pracovisku v e, spolupráci s členskými štátmi. Číslom by sa dalo vrátiť, ale sú určite všeobecné zistenia, ktoré z toho správy vyplývajú. Pokiaľ ide o karcinogény, tak tie limitné hodnoty nie sú až také prezentné, naozaj trvá dosť dlho, kým sa stanoví, ale takýto limit, expozičný limit, mnohé členské štáty hovoria, že preberajú skôr údaje alebo limity z iných krajín, takže áno, zdieľanie informácií, zdieľanie výskumu medzi členskými štátmi je veľmi dôležitá vec. Problémy, s ktorými sa štáty stretávajú, sú tie, že chýbajú údaje o expozícii, tým sa vraciam k tomu, čo sa povedalo predtým, chýbajú toxikologické údaje a tiež sú tu ešte aj e, problémy dopracovať sa ku konsenzu. To som aj chcela ilustrovať, akú pridanú hodnotu by mala limitná hodnota pre takéto látky stanovená na úrovni EÚ. Na záver by som rada povedala, zo pár slov o aktivitách, ktoré s touto témou súvisia. Po prvé, štúdia realizovateľnosti, ktorá prebehla na vyhodnotenie toho, či sa dajú tie údaje nejako doplniť z prieskumu vystavenia karcinogénom a rizikovým faktorom rakoviny na pracovisku. Správa eh, zo štúdie eh, vyšla len včera. Vidíme, že je možno potrebné zmeniť metodiku. Eh, je to metodika z Austrálie. Diskusie budú prebiehať, či vôbec je možné takýto prieskum na európskej úrovni uplatniť. Ale iste by nám to pomohlo dopracovať sa k lepším údajom na vyhodnocovanie toho, koľkí pracovníci sú na pracovisku vystavení, do akej miery a do akej miery konkrétne skupiny pracovníkov sú vystavené. Druhá iniciatíva, ktorú by som chcela spomenúť, to je kampaň za zdravé pracoviská. Roky 2018 a 2019 sa budú tomu venovať, pokiaľ ide o nebezpečné látky. Sú dve dosť relevantné látky, alebo teda témy, samozrejme zvyšovanie povedomia o rizikách vystavenia karcinogénom. To sú teda e, veci, ktoré som vám tu dnes odprezentovala, tie tiež budú do tejto osvetovej kampane zapracované. A potom ochrana pracovníkov s osobitnými potrebami a s vyšším vystavením rizikám, buď to preto, lebo sú buď to zraniteľnejší fyziologicky, alebo preto, lebo ich e, pracovné podmienky z nich robia zraniteľnejších, alebo vzhľadom na tie práce, ktoré vykonávajú, alebo vzhľadom na nižšiu mieru povedomia. Rada by som spomenula aj rodovú dimenziu, teda ženy na pracoviskách, často v sektore služieb je tá miera povedomia nižšia. Spomínala som napríklad zdravotnícky personál, ale je tu kopa ďalších kategórií, ktoré by som mohla spomínať. Spomínala som teda kuchárov a tak ďalej. Takže opatrenia, ktoré sa príjmajú na pracovisku, sú rôzne. Je to teda ventilácia, e, vyhýbanie sa e, kontaktu s kožou a tak ďalej. Čiže nejaké opatrenia sú, ale e, tých látok je naozaj, naozaj veľa. Rada by som spomenula podporu cestovnému plánu o karcinogénoch. Toto je iniciatíva, ktorú spustilo holandské predsedníctvo aby teda tu bol určitý akčný plán, rozdeli na viacero rokov, až po rakúske predsedníctvo. V oblasti karcinogénov my ako agentúra organizujeme každoročne podujatie a pripravujeme aj taký informačný dokument. To podujatie bude teraz na A plus A Oš Veltrhu, kde budeme mať členské štáty, ktoré budú prezentovať svoje kampane na tému karcinogény, čo robia, aké praktické nástroje využívajú. Taktiež bude prezentácia holandská. Pokiaľ ide o kontakty s firmami, možnosť náhrady za takéto látky, ich substitúcie, prezencia určitých usmernení, ktoré pripravili inšpektory. E, na tému e, silica, čiže toto sú e, veci, ktoré sa chystajú. A teraz by som sa vrátila k možnosti dávať to na pracovisko po prekonaní rakoviny. Urobili sme taký prieskum literatúry, ktorú máme 5. oktobra. Bude workshop, kam sme pozvali napríklad aj skupinu poslancov boje proti rakovine. Máme tam ďalšie výskumné štúdie, e, sú tam prizvané aj e, firmy, e, potom rôzni zastupcovia podporných skupín na podporu návratu takýchto pacientov do sféry práce. To je všetko z mojej strany. Ďakujem za pozornosť. Ďakujeme pekne. Teraz slovo dostane pán Fogel. Nech sa páči, máte slovo. A prosím, maximálne 10 minút, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne. Ja teraz vystúpim v mene Európskeho, Európskej konfederácie odborových zväzov. No a práve vec, ktorú by som chcel povedať, tak ten kompromis, ktorý bol prijatý, je veľkým krokom vpred smerom k lepšej ochrane zamestnancov voči rakovine z povolania No a treba uznať, že parlament zohrával dôležitú a rozhodujúcu úlohu pri dosahovaní tohto e, výsledku. Získal veľkú podporu e, pre pozmeňujúce návrhy, ktoré tvoria základ kompromisu. Takže e, ochota parlamentu prijať ambicioznú legislatívu, to už sa prejavuje jasným výsledkom, ktorý je veľmi pozitívny. No a preto my dúfame, že druhá a tretia časť, tam tie výsledky budú podobné a porovnateľné. Ja nebudem hovoriť o všetkých bodoch mojej prezentácie, by som držal čas, no to, čo je veľmi dôležité, je zamyslieť sa, keď príjmame legislatívu na ochranu zamestnancov proti rakovine, tak je veľmi dôležité e, trvať na dodržiavaní zmluvy. No a e, zmluva žiada ochranu ľudského zdravia a jej zohľadenie vo všetkých politikách Európskej únie. Takže e, z hľadiska ochrany zamestnancov proti karcinogénom. Myslím, že je dôležité vyhnúť sa tomu, aby sme mali nejaké dvojité normy, dvojité štandardy. To znamená, že keď ide, vyhnúť sa tomu, že keď ide o zamestnancov, tak akceptujeme e, vystavenie rizikovým látkam, ktoré je že ako v iných e, oblastiach, e, napríklad v bezpečnosti potravín, v marketingu chemických látok a tak ďalej. Takže myslím, že politické kritérium je veľmi dôležité dávať pozor totiž na to, aby bola rovnaká och- e, úroveň ochrana zdravia e, v takých e, oblastiach alebo oblastiach ako bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci, ako aj v ostatných oblastiach. No a ďalej ku konkrétnym návrhom, alebo konkrétnemu návrhu, čo predložila komisia, ktorému sa hovorí tá druhá časť revízie smernice o karcinogénoch. My máme, my sme mohli navrhnúť viacero zmien, ktoré vychádzajú z prílohy 1 a 3, alebo týkajú sa prílohy 1 a 3 smernice. Takže aká je úloha AN? Prílohy číslo 1 zohrá veľmi dôležitú úlohu, pretože príloha číslo 1 je zoznam postupov, ktoré vystavujú zamestnancov ohrozeniu. A keď hovorím, e, no tak hovoríme hlavne o priemyselných aktivít, postupov, ktoré môžu spustiť v nejakom momente e, nebezpečné vystavenie nebezpečným látkam, ktoré spôsobujú rakovinu. No, príloha číslo 1 je dôležitá, pretože tá e, tu sa určuje rozsah pôsobnosti No a čo sa týka látok, látky, keď sú klasifikované ako karcinogény, tak okamžite spadajú e, pod e, dorosov rozsahu pôsobnosti smernice, a keď e, sú rovnaké kritéria klasifikácie, iné látky, tak tiež spadajú do rozsahu pôsobnosti smernice, ale pre postupy tam nespadá nič automaticky, takže potrebujeme prílohu číslo 1. No a je dôležité, aby príloha číslo 1 obsahovala väčšinu situácií, ktoré sa objavujú na pracovisku. No a takže to z toho hľadiska by sme mali komisiu, aby použila dokument, ktorý už existuje, totiž zoznam, ktorý e, prijali holandské e, orgány, Inštitút pre verejné zdravie v Holandsku, čo obsahuje zoznam postupov a procesov. zoznam pracovala organizácia e, odborových zväzov. Ak ich porovnáte, tak tieto sú veľmi podobné v podstate sú tam rovnaké postupy, aktivity, ktoré tieto zoznamy obsahujú. Takže my myslíme, že je veľmi dôležité e, do prílohy číslo 1 zaradiť výpary z dízelových alebo emisie z dízelových e, motorov, čomu sú dnes zamestnanci na pracoviskách e, masívne vystavovaní, rovnako je potrebné, aby tu bol prach a výpary kaučuku. Dôležité je rozšíriť rozsah pôsobnosti smernice o niektoré situácie, ktoré sa týkajú e, vystaveniu policyklickým aromatickým uhlovodíkom. Ale ja sa budem sústrediť e, na emisie dízelových motorov. Takže dôvod, kvôli ktorému treba zohľadňovať alebo zaradiť tieto emisie do prílohy číslo 1, preto všetkým, že, spôsob, že spôsobujú rakovinu a je o tom dostatočne, dostatočne veľa vedeckých dôkazov. Počet zamestnancov, ktorí sú vystavení týmto výparom je, a emisiám je veľmi vysoký. No a ak sa pozrieme na údaje, ktoré vytvorila, vypracovala komisia a získala ich pri svojom hodnotení dopadov, tak by sme za 60 rokov dokázali predísť eh, viac ako 100 tisíc mŕtem. No a aj keď eh, komisia to zamýšľala pred pár rokmi, tak bohužiaľ emisie a výpary dízelových motorov neboli zaradené do druhej časti revízie smernice, a to z rôznych dôvodov, ktoré podľa môjho názoru eh, nesplňajú vedecké, vedeckú, vedecké dôkazy. Poprvé, to je myslím, že lobbying, ktorý chce len šíriť pochybnosti okolo tejto témy a si postavil staré, zastaralé motory a nové motory. No a toto kritérium nie je aktuálne v rozsahu spôsobnosti smernice, pretože týka sa to vystavenia, smernica sa týka vystavovaniu nebezpečným výparom. Takže to porovnanie starých a nových motorov je absolútne neaktuálne. No a ďalej, ktorú prijali v decembri 2016, e, štúdia z USA, ktorá sa venuje úplne iným podmienkam ako podmienky, ktoré sú e, na pracovisku. Takže by sa tu mm, štyri systémy preferencie, ktoré bohužiaľ nekorešpondujú s realitou na pracovisku, takže z tejto štúdie nemôžeme vyvádzať závery, vyvodzovať závery, ktoré sa týkajú vystavenia dízelovým emisiám na pracovisku Ďalej, čo sa týka prílohy číslo 3, myslím, že sa treba zamýšľať nad kritériami, podľa ktorých sa stanovujú limitné hodnoty. Podľa nášho mm, názoru treba zahnúť väčšinu situácií vystavenia tak pre mužov, ako aj ženy. Tak tomto niečo poviem. Keď zohľadíme toto kritérium, hovorenie expozície zamestnanky, tak treba v každom prípade viesť limitné hodnoty, kauce sa hodnot citostatických, napríklad eh, heat eh, expozíciu alebo vystavenie, eh, ktorému podliehajú ženy. No Treba vychádzať z najlepších postupov, čo je veľmi dôležité. Máme limitné hodnoty pre vystavenie už v celých európskych krajinách, ktoré boli definované na národnej úrovni. Je jasné, že sa dajú tieto skúsenosti použiť pri definovaní limitných hodnot na európskej úrovni. Musí byť tiež koherentný s ďalšími legislatívnymi aktami, a teraz myslím hlavne na zmenicu REACH, čo je veľmi dôležité. A ak sa to nezohľadní, tak alebo ak sa to zohľadní, tak sa lepšie dajú stanoviť limitné hodnoty. Ďalej, úroveň rizika reziduí je priateľné, že pre jednu látku je to, je to veľmi vysoké, sú to limitné hodnoty a pre iné látky tá úroveň ochrany je nízka. No, Treba, aby to bolo transparentné, no a preto podporujeme žiadosť Európskeho parlamentu, ktorý chce nový slúpec v tretej prílohe, kde sa hovorí, aký je, aký sú e, zbytkové riziká pre každú limitnú hodnotu, ktorá bola stanovená na európskej úrovni. Ďalej, čo sa týka tejto druhej časti, je 5 návrhov, ja nebudem detálne sa k ním vyjadrovať, pretože ich máte k dispozícii. Na tieto návrhy vychádzajú z troch látok, pre ktoré komisia nedefinovala limitné hodnoty, e, medzi nimi je aj formálny hit a dve látky, pre ktoré žiadame, aby hodnota, ktorú navrhuje komisia, bola znížená na nižší úroveň. Ja uvedem len e, príklad trichloretylénu, e, kde komisia navrhuje konkrétnu hodnotu. Myslím, že väčšina podnikov, ktoré pracujú s touto látkou, sa nachádzajú v hranici 3 až 5 mg, čo je oveľa nižšie ako hodnota, ktorú navrhuje príloha číslo 3. Ja nebudem sa detálne venovať všetkým pozmeňujúcim návrhom alebo navrhovaným zmenám. Myslím, že na to máme ešte čas počas rokovaní spravodajcov a tieňových spravodajcov Európskeho parlamentu. Ale to sú to kritéria na základe ktorých my vypracovali naše presné návrhy. Ďakujem pekne. You, Fogel, then... Ďakujem pekne, pán Fogel. No a slovo dostane pani Rebeka Smith, poradkyňa z Business Europe, oddelenia pre sociálne otázky. Máte slovo. Ďakujem veľmi pekne a ďakujem za pozvanie aby sociálni partnery sa mohli vyjadriť k tejto veci. Samozrejme, my sme presvedčení, že je dôležité vypočuť si rôzne názory. Všetkých strán priemyslu sa uskutočnilo vypočutie pre prvú vlnu. No a to, čo chcem dnes povedať, je veľmi podobné ako v prípade prvej vlny revízie. No a teda povedať, že my ako zamestnávateľia podporujeme návrh komisie pre druhú vlnu revízie a celku podporujeme zámery komisie v tejto oblasti eh, revidovať smernicu o karcinogénoch na to, aby sa zaistilo, že všetky látky, ktoré musia byť pokryté smernicou, sa aj budú spadať. Ďalej vítame skutočnosť, že návrh komisie vychádza zo stanoviska poradného výboru pre bezpečnosť a zdravie, kde dosiahli všeobecný konsenzus medzi zamestnancami, zamestnávateľmi a vládami v 28 členských štátoch a to založené na vedeckých odporúčaniach, ako už bolo povedané. Toto samozrejme, aj keď s všeobecným konsenzom, tak možno pri rokovaní budete počuť rôzne názory a návrhy. Dôležité je, že sme spolupracovali s ETC e v rámci poradného výboru, tak aby sme dosiahli všeobecnú dohodu o týchto limitných hodnotách a pre nás je veľmi dôležité, aby tieto limitné hodnoty, e, ktoré teraz komisia e, prevzala na základe stanovisk poradného výboru, aby boli dodržiavané v rámci legislatívneho procesu. Samozrejme vieme, že nie všetky látky sú súčasťou, alebo boli zaradené do tejto druhej vlny, od, eh, sme si vypočuli, že by boli radi, aby eh, sa spadlo viacero látok, ale my si my myslíme, že výber komisie bol v tejto fáze správny, pretože pre nás je dôležité to, aby akékoľvek návrhy na zaradenie nových eh, látok alebo hodnot, aby to bolo zaradené aby vychádzalo z vedeckých dôkazov, aby sa nezaraďovali do smernice látky len tak svojvoľne a aby tomu prechádzala socioekonomická analýza poradného výboru. No a rovnako by som súhlasila s tým, že čo sa týka implementácii limitných hodnot eh, je potrebné, aby boli merateľné a technológie na meranie vystavenia existujú a preto máme tiež isté problémy a niektoré látky, ako už povedala samotná komisárka, neboli zaradené eh, do tejto smernice. A nesmieme zabúdať na to, že nás čaká tretia vlna a možno aj štvrtá. Takže my by sme skutočne chceli vyzvať parlament a radu a ostatní, ktorí sa zaoberajú tohto legislatívneho procesu, aby rešpektovali všeobecný konsenzus z poradného výboru, aby sme sa snažili postupovať rýchlo. My to považujeme za ambiciózny návrh, hlavne s ohľadom na diskusie a dôležité je povedať, že táto smernica nestavuje len limitné hodnoty, má to všeobecnejšie povinnosti a záväzky pre e, zamestnávateľov. Takže samozrejme limitné hodnoty sú dôležité, ale treba si uvedomiť a treba to vidieť v celom rámci smernice. Nie je to len o stanovovaní limitných hodnot. Takže zatiaľ čo súhlasíme, že musia byť doplnené do smernice, nesmieme zabúdať, že zamestnávateľe robia oveľa viac na ochranu zamestnancov, pretože majú právnu povinnosť robiť. Keď budeme pokračovať v legislatívnom procese, tak som si istá, že poslanci parlamentu a ostatní budú učiť o spoločnostiach, ktoré majú problémy mm, implementovať alebo dodržiavať tieto limitné hodnoty. My to vieme a rovnako iste. Viete, ako už predstaviteľe odborov že treba sa snažiť o nižšie limitné hodnoty. No a presne z tohto dôvodu si myslíme, že komisia v svojom návrhu našla rovnováhu a zlatú strednú cestu. Samozrejme, niektorí budú hovoriť, že toto ide príliš ďaleko, niektorí budú hovoriť, že to nejde dosť ďaleko, ale myslím, sa našiel konsenzus a to je dobrá rovnováha a dúfam, že to bude zachované v rámci celého procesu. Možno len jedna pripomienka. Pre vlne my, sme, my sa veľmi tešíme, že bol na, my sa našiel kompromis medzi parlamentom a radou. My sme veľmi radi, že sa podarilo zosúľadiť rôzne názory a pohľady a že podarilo náš obecne akceptovateľný kompromis. Samozrejme, chvíľu to trvalo. Pre nás nebolo vždy jasné, že či, to, či sa to podarí. Boli tu isté obavy, že, že to rôznym smerom, že sa nám nepodarí postúpiť. My sme veľmi radi, že dohoda bola dosiahnutá a dúfame, že pre túto vlnu a aj do budúcnosti sa nám podarí viať efektívny proces, a nájsť dohodu medzi parlamentom a radou čo najrýchlejšie. A rovnako by som rada povedala, že sú tu isté širšie otázky, už <clears throat> boli riešené, hlavne tým myslím reprotoxické látky, no a dúfam, že sa nebudem musieť vrácať k diskusiám tejto v rámci druhej a tretej vlny. otvárať tie veci, ktoré, ktoré už boli rozhodnuté. Rada by som tiež povedala, že my ako zamestnávateľia, že toto je téma, o ktorej sa čoraz častejšie hovorí. My ako Business Europe budeme tiež s našimi úvami, aby sme videli, aká je aktuálna situácia, ako sa zmenila a aby sme ešte pochopili túto oblasť. Tiež niečo k poradnému výboru. Zaznela kritika na spôsob, ako poradný výbor a Európsko pracovali v tom, že im trvá príliš dlho predkladať limitné hodnoty, už ten proces je veľmi zlohavý. Ja by som chcela len pri tejto príležitosti povedať, že vidíme teraz, že práca komisie, ale aj poradného výboru je rýchlejšie, má viaceré odporúčania, Skol a kolegovia z skupiny pre chemikálie poradného výboru, že oni sa veľmi snažia o čo najrychlejšie stanoviská k rôznym látkam. No a si teraz sme dokázali, že keď chceme ísť rýchlejšie, tak to dokážeme a myslím, že je veľmi dôležité, aby postupy na poradnom výbore, kde sa uskutočňujú diskusie, a kde sa príjmajú dohody medzi zamestnancami, zamestnávateľmi a predstaviteľmi vlád sú kľúčové a tiež súhlasíme, že na to, aby poradný výbor mal nejakú pridanú hodnotu vo svojej práci, tak treba zaistiť, aby tieto procesy prebiehali rýchlejšie. Myslím, že v tejto oblasti sa veci zlepšili a posledné slovo. Hovorilo sa o tom, a vieme, že citovou otázkou sú emisie a výfukové plyn dízelových motorov, motorov. Asi nikoho neprekvapí, že úplne nesúhlasíme s tým, čo povedali zástupcovia odborov. My súhlasíme s prístupom komisie, že títo misie nebudú zaradené do smernice nejako zamestnávateľia aj v rámci poradného výboru tak ako už bolo dnes povedané, je veľmi dôležité, aby sme do smernice procesy a látky musí byť dôležité, aby mohli byť implementované. No a nemyslíme, že rozlišovanie medzi starými a modernými motormi dieselovými je irrelevantné. My si myslím, že to je dôležitá otázka, pretože mnohé štúdie, ktoré boli doteraz prijaté, vychádzali z vystavenia vykovým plynom starých dieselových motorov a nie je to tak aj s tými novými, kde to zloženie je rozdielne. No a čokoľvek sa stane v budúcnosti tejto veci, nesmieme na to zabúdať. Technologický pokrok. No a ja musím povedať, že ja nesúhlasím, že toto je prípad lobbingu niektorých eh, priemyselných sektorov. Je toto, ako tomu, že aj v tejto fáze nemáme jedno, jednu štandardizovanú technológiu merania v tejto oblasti, takže máme spôsoby, ako zlepšiť vec. No a my musíme zaistiť, aby čokoľvek sa robí legislatívnej úrovni, na európskej úrovni, v legislatíve, tak treba zajistiť, aby sa to dalo implementovať. Jeden príklad na záver, v niektorých prípadoch vieme, že emisie z nákladných vozidel, výfukové plyny, keď nejaká firma pošle tovar na nákladnom vozidle na iné miesto, no a vodiči, šoféry, zamestnanci nevedia, aké motory sa používajú. To je len praktický príklad toho, kde môže byť veľmi ťažké merať vystavenie hlavne v súlade so smernicou karcinogénoch a myslím, že na to nesmieme nikdy zabúdať, keď sa zaoberáme tým, ako zlepšiť smernicu. Ďakujem pekne. Thank you very much all of you. Um... Ďakujem všetkým vystupujúcim, všetkým panelistom. Bolo dôležité, aby sme si vypočuli aj názor sociálnych partnerov, veď váš hlas e, zaváži. A teda to je váš názor a postoj, to my ako politici musíme zohľadniť do úvahy. A na druhej strane sú tie e, vedecké poznatky, e, veda ako taká. Takže musíme mať na zreteli jedno i druhé, aby sme prijímali e, dobré rozhodnutia. A myslím, že to je snahou väčšiny politikov príjmať dobre informované rozhodnutia. Ďakujem za vaše vystúpenia. Ako ste povedali, e, ak budeme chcieť konať rýchlejšie, tak aj budeme rýchlejší. To sa mi veľmi páčili tieto vaše slova a platí to pre sociálnych partnerov, platí to aj pre politikov. My chceme konať rýchlejšie a budeme rýchlejší. No a ešte na záver dáme slovo pánovi Rolanovi, ktorý e, zodpovedá za to druhé koho tých karcinogenov. Ale budeme si navzájom pomáhať. Nech sa páči, e, Klod. Ďakujem pekne a ja sa pridávam k slovám vďaky jednotlivých rečníkov. Naozaj ich príspevky boli nielen zaujímavé, ale aj dôležité a pomôžu nám pohnúť sa v našej práci vpred. Dovolte mi, aby som uvítal aj prácu a ambíciu komisie. Mnohí sa viedili pochválne. Áno, je to vás 10, rok, 10 rokov nič nehybalo, teraz sa to spustilo. Áno, je tu kopa veci, ktoré sa chystajú. Naozaj trvalo veľmi dlho, kým tá dynamika sa vrátila, ale teraz už tam tá dynamika je a je dôležité naďalej podobne pracovať, pokiaľ ide o harmonizáciu a zlepšovanie ochrany pracovníkov. Je to druhá revízia, už sa avizuje tretia, potenciálne štvrtá. A rád by som povedal, že to, čo potrebujeme, je vlastne permanentná revízia, teda proces, ktorý sa nikdy nezastaví, a to hlavne preto, lebo tá realita takýchto látok, s ktorými sú konfrontovaní zamestnanci, ani táto realita sa nezastaví, vyvíja sa naopak čoraz rýchlejšie, takže naozaj je potreba stále pracovať, e, pokračovať tejto práci, ktorá bola spustená tou prvou várkou, tou prvou skupinou e, látok. Tá moja filozofia je stále rovnaká. Na jednej strane ambícia, vysoká ambícia, pokiaľ je ochranu zamestnancov, a na druhej strane pragmatizmus a realizmus, teda aby tie riešenia boli naozaj v praxi uplatniteľné. Lebo už tu oznelo, na čo príliš ambiciozne ciele, ak nie sme schopní ich uplatňovať a kontrolovať procesy, ktoré sa takto spustia. Druhý prvok, druhá časť mojej filozofie ale to išlo na tomto vypočutí, že je potrebné sa opierať o tých z praxe, teda sociálnych partnerov, zástupcovia firiem, zástupcovia zamestnancov a tiež vedecké poznatky, ktoré sú absolútne nevyhnutné. Áno, hovoríme o látkach, ja som politik, ja ich nepoznám, čiže naozaj na moju prácu a na návrhy legislatívy potrebujem naozaj poznať stanovisko práve týchto ľudí z praxe a vedcov. No tá dynamika sa spustila a chcem sa poďakovať tebe, Marita, a tým spravodajcom k tej prvej várke. Myslím, že vďaka tebe sa to zvládlo veľmi dobre, no a my teraz sa snažíme na tú dynamiku nadviazať a pokračovať. Je to veľmi dôležité. Takže týmto spôsobom v spolupráci, v silnej spolupráci budeme pokračovať. Ja osobne si nechám dosť času, nie aby som to spomalovala, ale preto, aby som to urobil čo najlepšie, aby som si vypočul aktérov, či už sú to zamestnanci, veci alebo firmy. Áno, sú tu určité rozdiely medzi veľkými malými podnikmi. Nie, že by som povedal, že treba viac či menej chrániť zamestnancov malých alebo veľkých firiem. Nie, ale je potrebné zohľadniť túto realitu teda je potom zohľadniť rôzne reality firiem, aby sme sa dopracovali k dodržaniu cieľov a naplneniu očakávaní. Takže si želám, aby tá práca prebehla dobre. Počítam s kolegami poslancami. Nie je ich tu teraz veľa, ale je to normálne. Neviedrim sa ako nedávno predseda komisie, že všetci si spomíname situáciu v Štrasburgu, že Takže nie sú tu síce, ale počítam s ich spoluprácou spoluprácou tieňových spravodajcov a tak ďalej, aby sme mohli zvládnuť aj túto druhú e, varku a potom tie ďalšie. Takže ďakujem pekne všetkým. Želám pekné prázdniny, aby sme sa mohli vrátiť do práce aj na tejto téme plný energie. Ďakujem. Ďakujem, Claude. A ja sa teším na eh, no, voľno. Teraz dáme slovo pánovi Olsonovi z komisie, eh, z generálneho riaditeľstva pre zamestnanosť. Udelujem vám záverečné slovo. Eh, budem veľmi stručný, ale využijem túto príležitosť, aby som poďakoval vám, pánovi Rolánovi a ostatným poslancov za úspešné zvládnutie toho prvého kola, tej prvej vlny. Kde ďakujem, že ste zorganizovali toto vypočutie. vy, vystúpil zastupca OZHA aj z COEL a sociálni partnery, ale musíme si uvedomiť, že tak povediac aj e, v tom zázemí e, sa čulo pracuje na dosahovaní výsledkov. Myslím, že to, sme, to čo sme e, to, to, čo sme, to, to sme boli svetkami dnes, potvrdzuje veľa práce. Chcem zazvielať pánovi Rolánovi veľa úspechov aj pri, tej, pri tom druhom kole. Uvažujeme o treťom, potenciálne štvrtom kole, ale ako ste vy poznamenali, pán Rolan, je to E, vec, ktorá sa neustále e, dynamicky vyvíja. To znamená, tá ďalšia aktualizácia bude potrebná. To znamená, nekončí, e, nekončí toto snaženie troťou alebo tretím alebo štvrtým kolom. Jednoducho to pôjde ďalej a ďalej. Ak dovolíte, jedna poznámka je nevyhnutná z formálneho hľadiska. Trošku ma, ma trápila tá zmienka o lobovaní, že to by malo dopad e, e, na e, orientáciu komisie v mene pani Tysen spolutovania hodným. Spoluto, spolutovaním beriem do úvahy slova v tomto zmysle zo strany sociálnych partnerov. Takže takže aké sú datumy, takže budeme e, mať termín na predloženie pozmeňujúcich návrhov 14. november, potom budeme hlasovať e, až v januári 2018 a prajem vám krásne leto.